Friends, uh, welcome to the... Vážení priatelia, vítajte na druhej časti nášho dnešného rokovania. Uh, budeme pokračovať podľa programu. A na, na, na ďalšom bode programu máme ministra práce a sociálnej politiky Bulharska ako hostia pre dnešné popoludnie. Pán minister, ste tu vítaní. Takže pán minister Biser Petkov, prosím, privítajte ho potleskom. Rovnako mi dovolte privítať aj zástupcu ministra alebo štátneho tajomníka, štátnu tajomníčku. Je to pani štátna tajomníčka Rusinová, takže dovolte mi privítať aj ju medzi nami. Začali sme spolupracovať s novým predsedníctvom len tento mesiac pretože takto jednoducho funguje. Ale zároveň sme tiež mali aj e, trialóg, ktorý sa odohral už včera večer. Trval až takmer do polnoci. A bol to trialóg o smernice o vysielaní pracovníkov. Bol to naše, bol to naše piaté kolo trialógu. No a e, tam to nebolo len o politike, ale bolo to aj o spoločenskom stretnutí, lebo takýmto spôsobom sa podstate tiež snažíme pracovať. Hoci na jednej strane spolu navzájom bojuje, bojujeme tvrdo pri diskusiách, keď sa snažíme hľadať riešenia, ktoré budú akceptovateľné pre obe strany, na druhej strane e, máme aj priestor pre sociálne zbližovanie alebo na vzájomné spoznávanie sa a to sme robili aj včera večer. Takže e, všetkých vítame, aj vás, tých ľudí, ktorí vás sprevádzajú Dovolte mi dať teraz priestor pánovi ministrovi pre jeho úvodné vystúpenie, vystúpenie takže pán Biser Petkov má teraz priestor pre svoje úvodné vystúpenie. Nech sa páči, máte slovo. Уважаема госпожо, thank you. Уважаема госпожо Олскок. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička Olskok, vážení členovia Európskeho parlamentu a poslanci výboru pre zamestnanosť. Je to pre mňa naozaj veľká podsta, že môžem byť tu medzi vami a že môžem vystúpiť k téme priorít bulharského predsedníctva v Rade Európskej únie, a to v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnych vecí. To je práve rozsah pôsobnosti jedného z hlavných výborov tu v parlamente. Bulharsko preberá predsedníctvo v rade práve v čase, keď európsky občania majú silnú potrebu lepších príležitostí, lepších možností kvalitného zamestnania a sociálneho zabezpečenia. Rovnako chcú mať aj väčšiu dôveru v európsky projekt. Rada čelí veľkým očakávaniam v tomto smere a veľmi dobre si uvedomujeme aj zodpovednosti, ktoré z tohto pre nás vyplývajú. Priority, ktoré sme identifikovali v oblasti a zamestnanosti a sociálnej politiky sú práve vyjadrením takýchto zodpovedností. Je to jednota, spravodlivosť a kohezná politika. To sú práve tie základné témy, ktoré sú v jadre našej vízie toho, keď máme spoločne vyvíjať a budovať nástroje, ktoré majú v podstate podporiť naše spoločné úsilie a majú aj podporiť sociálny rozmer únie v rámci ďalších šiestich mesiacov počas predsedníctva v Rade sa Bulharsko bude snažiť byť spravodlivým mediátorom. V tejto fáze inštitucionálneho cyklu veľká časť zodpovednosti a veľká časť programu predsedníctva veľmi úzko súvisí s prácou Európskeho parlamentu v kľúčových e, legislatívnych zložkách, ktoré sa dostávajú do fázy trialógu. Dnes viac ako kedykoľvek inokedy musíme do stredobodu našej pozornosti umiestniť potreby európskych občanov. Máme pozitívny ekonomický rast momentálne a potrebujeme ho plne využiť, tak aby sme dokázali zlepšiť našu odolnosť voči budúcim krízam. Rovnako je dôležité, aby sme vytvárali pracovné miesta a podporovali sociálnu spravodlivosť. aby sme nadviazali aj na e, výsledky predchádzajúceho predsedníctva, teda estonského, tak našou hlavnou témou bude budúcnosť práce. Budeme sa snažiť e, hľadať e, riešenia pre produktívne pracovné sily a zároveň udržateľný a vyvážený hospodársky rast. Osobitne budeme sa sústredovať najmä na meniacu sa realitu v európskej spoločnosti. Zároveň budeme pracovať na tom, aby sme vytvárali lepšie prostredie pre sociálne-ekonomický rozvoj so zameraním na sociálne inovácie. Budeme sa snažiť presadzovať napredovanie v oblasti rovnakých príležitostí nediskriminácie a úlohu ži, alebo otvára tému žien v digitálnom svete. Zároveň potrebujeme identifikovať nové a inovatívne prístupy v oblasti zamestnávania mladých rovnako ako aj prístup k férovej migrácii a užšiemu prepojeniu medzi vzdelávaním, zručnosťami a potrebami trhu práce. Budúcnosť pracovných síl je veľmi úzko spätá s našou ďalšou prioritou a síce s budúcim financovaním sociálnej Európy. Ehm, a takisto treba si uvedomiť, že priestor pre a aké budú priority Európskeho sociálneho fondu po období 2014 až 2020. Našou prioritou je ďalšie zjednodušenie pravidiel a väčšia podpora synergií zameraných na ekonomickú, teritoriálnu a sociálnu kohéziu. V tomto smere je naozaj veľmi dôležité, aby sme zlepšovali potenciál pre zamestnanosť, ako aj potenciál sociálnej inklúzie, a zároveň je nevyhnutné povzbudzovať vzdelávanie, nadobúdanie zručnosti a celoživotné vzdelávanie pre všetkých občanov Európskej únie. Našou treťou, v rámci našej tretej priority sa budeme zameriavať na propagovanie konceptu včasného rozvoja detí. Našou snahou je identifikovať integrovanú politiku v tejto oblasti, tá by mala predstavovať najmä podporu pre rodiny, ako aj e, zabezpečenie budúceho blahobytu ich detí. Toto je investícia do ľudských zdrojov. Naša štvrtá priorita je určená osobám so znevýhodnením. Tí by mali mať možnosť e, naplno si užívať všetky svoje práva a slobody bez toho, aby boli vystavené akékoľvek diskriminácii. To sa už nachádza v celom rade rôznych strategických dokumentov, tak na národnej ako aj európskej úrovni. Teraz je nevyhnutné ďalej rozvíjať a upravovať tento prístup tak, aby sme dokázali zabezpečiť rovnaké práva pre osoby so znevýhodnením. Budeme sa snažiť dosiahnuť významné napredovanie v tomto smere a zároveň urobíme, čo je v našich silách, aby sme um, ukončili trialóg o Európskom zákone o prístupnosti je naozaj veľmi dôležité pre bulharské predsedníctvo, aby sme zabezpečili adekvátnu ochranu práv pracujúcich a to bez toho, aby sme firmám um, odňali alebo obmedzili možnosť poskytovať služby. Budeme sa snažiť sfinalizovať rokovania s Európskym parlamentom v smernici o vysielaní pracovníkov. A zároveň budeme pracovať aj na dosiahnutí čiastočného všeobecného prístupu, ktorý má byť dosiahnutý pri posledných dvoch kapitolách o návrhu revízie nariadenia 883 o benefitoch pracovných a dodatočných ustanoveniach. Osobitnú pozornosť budeme venovať najmä otázke bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Celkovým cieľom bude chrániť pracujúcich pred rizikami, ktorým sú vystavení pri expozícii voči karcinogénnym a mutagénnym látkam v rámci rady sa budeme snažiť urobiť čo je v našich silách, aby sme sfinalizovali prácu pre tri agentúry CDFOP, EUOŠA e a EUFond. E, na záver môjho stručného vystúpenia mi dovolte sa vrátiť späť a e, pomenovať, čo, sú, čo budú kľúčové priority na, na, v rámci nášho predsedníctva. Tým budú občania Európskej únie medziinštitucionálne vyhlásenie, ktoré podporuje Európsky pilier sociálnych práv, bol podpísaný v Göteborgu. A v rámci ďalších šiestich mesiacov budeme plne zameraní na jeho implementáciu. Plánujeme začať pracovať na iniciatívach v oblasti balíčka o sociálnej spravodlivosti. Zároveň budeme aktívne pracovať aj na iných legislatívnych návrhoch, ktoré sú priamo spojené so zlepšením pracovných podmienok a rodi, pracovno-rodinnej rovnováhe pre pracujúcich v rámci no, nového semestra, európskeho semestra. Chceme zdôrazňovať predovšetkým európsky pilier sociálnych práv. To bude jedna z tých hlavných tém, ktorú chceme prediskutovať v rámci dvoch zasadnutí na Rade ministrov EPSCO. A to počas marca a júna. som si istý, že slogan bulharského predsedníctva, a síce spoločný, alebo v jednote sme silní, je veľký, veľmi relevantný aj pre oblasti sociálnej politike zamestnanosti. Počas najbližších 6 mesiacov budeme chcieť previesť do praxe. Spoločne sme silnejší a spoločne máme možnosť prispieť k posilneniu sociálneho rozmeru v rámci Európskej únie. Dovolte mi poďakovať vám za vašu pozornosť a som vám naďalej k dispozícii. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán minister. Pani Rozenová, chcete k tomu niečo doplniť? Nie. Dobre. Samozrejme, otázky budeme klásť vám obom. Dobre, tak v tom prípade môžeme prejsť k tomu, že vyzveme koordinátorov, aby predložili otázky a aj ostatní poslanci, ktorí nie sú koordinátori, si môžu požierať o slovo. Najprv dáme slovo koordinátorovi za EPP, pánovi Kazovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne pani predsednička, pánovi Petrovovi a aj pani tajomničke Rusinovej. Chcem poďakovať za to, že prišli k nám na výbor, aby predstavili priority bulharského predsedníctva. Vítam tento ambiciózny program bulharského predsedníctva v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnych politík. Som si istý, že predsedníctvo má dobré schopnosti a potenciál dosiahnuť svoje ciele. Rovnako ako verím, že to bude možné dosiahnuť, čo sa dá v rámci 6 mesiacov, ktoré eh, budú prebiehať počas bulharského predsedníctva. Predsedníctvo sa deje v kontexte dvoch veľmi dôležitých diskusí, ktoré momentálne prebiehajú a ktoré môžu zateniť ostatné priority predsedníctva, a tým je Brexit a prípravy MFF. A ako spravodajca, ktorý je spravodajcom pre smernicu o rovnováhe pracovného rodinného života pre poskytovateľov starostlivosti. Mňa konkrétne zaujímajú, aké sú názory predsedníctva k niektorým bodom. Ako pán minister Petkov práve povedal, tento návrh bol prvým návrhom, ktorý vyplýval z Európskeho piliera sociálnych práv už teraz je predmetom diskusí na pôde Rady aj Európskeho parlamentu. Moje otázky sú nasledujúce. Ehm, radi by sme si vypočuli ehm, plány predsedníctva pre túto dôležitú ehm, tému a zároveň sa chcem spýtať, v ktorých oblastiach predsedníctvo očakáva možno väčšie napätie a väčšie problémy než v iných oblastiach. Ďakujem pekne, pán Kasa. Pôjdeme ďalej. Vystúpi e, koordinátor pre socialistov a demokratov. Nech sa páči, pani. Ďakujem vám pekne. Pani Jongerius, ďakujem pekne za vaše e, predstavenie. Ehm, máte teraz, alebo zastávate poprvýkrát e, predsedníctvo vo veľmi dôležitom čase môj kolega Kasa už spomenul tie dôležité témy, ktoré eh, momentálne eh, dominujú diskusiám, ale zároveň je dôležité, aby sme sfinalizovali časť práce, ktorú máme ešte počas vášho mandátu. Ehm, takže vy ste takmer naša posledná šanca, aby sme eh, dokázali tieto témy dotiahnuť do konca. Včera začal trialóg o smernici o vysielaní pracovníkov toto je naozaj veľmi dôležitá zložka, ktorá je pre nás veľmi, veľmi zásadná. A moja otázka v tomto smere je, povedzme, na dve témy zameraná. A vo vašich prioritách hovoríte o otázke detí a takisto chudobe, detskej chudobe. Mýlim sa, ak e, očakávam vašu podporu aj e, pre podporu toho, to, tej myšlienky, ktorú naša skupina predstavuje už dlho, a to je otázka myšlienky záruky pre deti, aby žiadne dieťa v Európe nevyrastalo e, v chudobe. A moja druhá téma sa týka tiež témy, ktorú spomenul kolega Kaza, a síce ako vnímate svoje šance dosiahnuť všeobecnú dohodu ohľadom rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom, pretože ako už bolo povedané, toto sa deje v čase, keď Európsky Parlament očakáva dosiahnutie dobrých výsledkov v oblasti rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom. Je to vysoko na zozname našich priorít je práve kvôli tomu, že máme aj niekoľko zlých skúseností z tej skoršej debaty, ktorá prebiehala ohľadom smernice o rodičovskej dovolenke. Takže ste optimistickí ohľadom dosiahnutia všeobecného prístupu, tak aby sme mohli začať finalizovať tieto správy na trialógu a to čo najskôr. Ďakujem pekne. Pani McIntyre, koordinátorka za EKR, tu nie je. Máme tu niekoho, kto by bol na miesto, nie je prítomný. Nikto, dobre, tak potom môžeme dať slovo skupine ALDE. Ale opäť tu nevidím pána Dešambo, že by tu bol prítomný. Ani pani Dlabajová tu nie je. Gwen Gale. Rinia Ronia Kari. zelený. Jean Lambert, nech sa páči, máte slovo. Dobre, dovolte aj mne poďakovať pánovi ministrovi za to, že je tu medzi nami dnes prítomný. Samozrejme, vítame vás. Skúsenosť mnohých nás tu v parlamente je taká, že veľmi často tie predsedníctva menších krajín sú veľa dynamickejšie a kreatívnejšie v tom, ako dokážu veci posúvať dopredu. E, aj na úrovni rady sú možno tak menej e, rukojemníkmi tých pozícií v rade a dokážu prúžnejšie reagovať v rokovaniach. A pevne veríme, že e, taký bude postoj vášho predsedníctva, ako bude prispievať tým rôznym trialogom, ktoré budú prebiehať. Ja som chcela otvoriť tému, ktorá sa týka modrých kariet. Vy ste hovorili aj o otázke spravodlivej imigračnej politiky a modrá karta momentálne v podstate sa nad ňou zmráka, ehm, pretože to, čo tu vidíme, e, že tu je napätie medzi ministrami vnútra, ktorí to vnímajú ako formu migrácie v kontexte svojej veľmi prísnych pohľadov na migráciu, ale ministri práce častokrát oveľa lepšie chápu, aká je dynamika trhu práce, aké sú potreby náboru nových pracovníkov, aké, aké sú potreby pre hľadanie pracovných síl za hranicami. To samozrejme neznamená, že ignorujeme potenciál, ktorý máme v Únii, ale chcem sa spýtať, či z vašej perspektívy to vnímate tak, že ministri práce by mohli mať možno väčší dopad na rokovania, ktoré prebiehajú o modrých kartách, tak aby sme to otvorili trochu viac aby sa ten prístup stal pozitívnejším. A chcela som tiež otvoriť aj otázku nového návrhu Európskeho orgánu pre prácu, úradu pre prácu, lebo my sme naozaj veľmi znepokojení uplatňovaním legislatívy a myslíme si, že takýto orgán tu už dávno mal byť. Takže veľmi nás zaujíma, či je to téma, ktorú by ste radi posunuli vpred, možno tak rýchlo, ako by sme to aj niektorí z nás chceli vidieť presadené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz za ENF dostane slovo pán Marta. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať pánovi ministrovi Petkovi ministrovi práce a sociálnych vecí za to, že prišiel medzi nás do nášho výboru, výboru MP a výboru pre sociálne záležitosti. Ospravedlňujem sa však, pán, pred, pán minister, niektoré skupiny sú neprítomné na to, aby vás privietali a spýtali sa otázky. Zdá sa, že sledujete tú cestovnú mapu komisie. Držite sa, hovorili ste tu o vzdelávaní, o rodinách, o handicapovaných, o zamestnancoch vyslaných, hovorili ste o trialógu, o bezpečnosti, o zdraví, o zdravotníctve, takisto ste hovorili o sociálnom pilieri európskom, to všetko ste spomenuli, ja som tomu všetkému dobre rozumel. To sú veci, na ktorých sme sa dohodli, ktoré vlastne umožňujú to, že ste nám to mohli spomenúť. Chcel by som vám zablahoželať za to, že ste zorganizovali včera večer ten trialóg dosť neskoro, kde ste vlastne našli odvahu na to, aby ste oslovili body, ktoré sú relatívne delikátne. Trochu ste vlastne eh, pokázali prstom na bolavé miesta. Pokázali ste na veci, ktoré treba vyriešiť. Na prebie- najbližších 6 mesiacov treba nájsť to prepojenie medzi vzdelávaním a umiestnením na trhu práce. O tom hovoríme opakovania, opakovanie, opakovania, o tom stále hovoríme, ale nikdy nikto nenájde riešenie na to, aby sa našli nejaké inovačné riešenia, aby sa posilnila kohezia sociálna formálnym vzdelávaním a neformálnym vzdelávaním a v rámci oznámenia z júna roku 2017 ohľadne prezidentského trojky krajín, ktoré budú nasledovať, ste poukázali na podporu malým a stredným podnikom a startupom takým spôsobom, aby tieto mohli mať prístup k financiám. To som citoval. My podporujeme túto prioritu a my si uvedomujeme, že malé a stredné podniky vo Francúzsku vlastne sú vlastne tým zdrojom 90-percentným celkového príjmu a zamestnávajúcim. Oni jednoducho už majú dosť týchto národných spoločností, ktoré nám diktujú zákony. Moja otázka je veľmi jednoduchá, vážený pán minister, možno vás trochu nahnevám. Vy ste ministrom z Bulharska, to je jasné, a obhajujete teda Bulharsko. A ja by som vám k tomu chcel zablahoželať. A moja otázka je veľmi jednoduchá. Ste spokojní? Spokojní s touto konštrukciou Európskej únie? A predovšetkým taká malá krajina ako tá vaša východnej Európy. Povedzte nám, chcete participovať, ale skutočne vám to umožňuje Európska únia, máte tu miesto účasti a je tu priestor pre obhajovu vašich vlastných záujmov v tom zmysle, že Bulharsko by bolo ako prvé? That is uh, the first round of... Takže to je prvé kolo otázok. A budete mať ešte viac, ale toto je teda, toto je teda ten začiatok. Nech sa páči, máte slovo, vážený pán minister Petkov. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma takto srdečne privítali. Ďakujem za vaše otázky. Iba potvrdzujú opakovane, že priority rady sú aj prioritami Európskeho parlamentu a výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti. V prvom rade by som chcel reagovať na otázku pána Kazu a pani Ingerius pokiaľ ide o otázku zosúladenia pracovného a súkromného života. Áno, ide o veľmi dôležitú zložku. Je to priorita pre naše predsedníctvo a našimi ambíciami je to, aby sme mali spoločný prístup k tejto téme tak na rade od samých začiatočných stretnutí, ktoré sú naplánované na marec tohto roku. My si uvedomujeme význam a dôležitosť tejto témy. Je to súčasť legislatívnej iniciatívy v rámci Európskeho sociálneho pilieru. My si uvedomujeme, že členské štáty podporujú ciele tejto smernice a preto sme presvedčení, že sa nám podarí dosiahnuť konsenzus ohľadne aj ďalších záležitostí. To znamená, pokiaľ ide o platenú dovolenku, berúc do úvahy, že všetky krajiny majú svoje vlastné národné tradície a špecifické požiadavky a preto je veľmi dôležité, ako pristúpime k tejto zložke a od tohoto spôsobu pristúpenia k tejto téme bude závisieť vlastne aj samotný konsensus na úrovni rady. Chcel by som zdôrazniť ešte raz a opakovane, že ide o jednu z priorít pre bulharské predsedníctvo a my budeme robiť všetko preto na to, aby sme sa dopracovali k cieľu, ktorý sme si boli stanovili. Jedna z priorít bulharského predsedníctva, napríklad skorý rozvoj v detstve, je bez pochyby spojený s investíciou do ľudského kapitálu, o čo sa všetci usilujeme, a to už od toho včasného detstva. Ide tu o prevenciu nejakých rizik a podporu rodine. Je to súčasť nášho prístupu, pokiaľ ide o budúcnosť práce, je treba počítať s tým pozornosť, po, treba počítať s pozornosťou pre jednotlivé fázy vývinové v živote. A vysoké percento chudoby u detí je takisto niečo, čo nesmieme spúšťať zo zreteľa, pretože musíme nájsť preto riešenie. A pokiaľ ide o modré karty, ja som presvedčený o tom, že úloha ministrov sociálnych vecí, ministrov práce a zamestnanosti, ich úloha bude veľmi dôležitá, pretože ich účasť je absolútne nevyhnutná a musíme to jednoducho vybrať e, z tej škatulky, kde sa tomu nevenujeme a musíme nájsť a otvoriť nové legálne kanály, akým spôsobom sa do Európy môžu dostať aj občania tretich krajín. To je veľmi dôležitá téma týka sa to predovšetkým možnosti zamestnania využívajúc tú modrú kartu, ktorá umožní vysoko kvalifikovaným ľuďom, aby prišli a mohli pracovať v Európskej únii. Ide o ďalší zo zdrojov pre naše hospodárstvo, a očakávam, že sa nám v týchto oblastiach podarí zaznamenať pozitívny vývin smerom dopredu. Vytváranie podmienok pre mobilitu pracovníkov a rozšírenie možností pre voľný pohyb pracovných síl je e, napríklad aj vytvorenie Európskej agentúry pre prácu. To je jedna z iniciatív Európskej komisie a začiatkom marca budeme mať detailnejšie alebo viac detailov ohľadne toho, ako Európska komisia vníma tieto, ten, takýto postup ak Európska komisia takto bude postupovať už začiatkom marca, tak my očakávame, že táto téma sa bude môcť začleniť už do prvej rady ministrov zamestnanosti a sociálnych záležitostí, teda v marci. My to považujeme za veľmi dôležité, pretože tieto iniciatívy sú súčasťou opatrení, pokiaľ ide o implementáciu sociálnych práv, čo som takisto spomenul už v tých úvodných slovách, nakoľko to je jedna z našich priorít. Ja sa teším, že si myslíte, že sa nám podarilo odviesť dobrú prácu na včerajšom večernom trialógu a je našou ambíciou, že aj naďalej budeme pokračovať v tejto dobrej práci, ktorú započalo estonské predsedníctvo. Počas bulharského predsedníctva očakávame, že sa nám podarí završiť túto tému a očakávame, že budeme aj naďalej pokračovať na ďalších trialógoch v tejto práci, pretože bez pochyby ide o veľmi dôležitú záležitosť, nakoľko zabezpečuje ochranu zamestnancom bez obmedzenia slobody poskytovania služieb v rámci jednotného vnútorného trhu. Som v plnej miere stotožnený s tým, čo podal pán Martin, že prepojenie medzi trhom práce a vzdelávaním je veľmi dôležité. Podmienky sa menia neprestajne a je to celé dynamické a systém vzdelávania e, by mal dostať týmto zmeneným požiadavkám. Ja už som spomenul, že budeme musieť klásť väčší dôraz práve na tie nadobudnuté zručnosti, rozvoj zručností, ktoré sú potrebné pre súčasné podmienky pracovného trhu a v tomto kontexte jedna z vecí, ktorú zamýšľame v rámci predsedníctva realizovať, je prijatie odporúčení, ktoré sa týkajú učňovskej prípravy, čo je veľmi dôležité pre ďalšiu, ďalšie prispôsobenie sa potrebám e, pracovného trhu. Bulharsko už 10 rokov je členom Európskej únie a po prvýkrát sme sa zhostili predsedníckej taktovky, na Európskej rade. kde vlastne hovoríme v mene rady a myslím, že aj toto je dôkazom toho, že aj malé krajiny majú význam a svoje miesto v rámci štruktúr Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa prihlásil pán Adam Kosa. Koša, pardon. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Chcel by som zablahoželať v prvom rade za e, predsed, pánovi ministerovi, pokiaľ ide tento ambiciózny pracovný program. Ja mám konkrétnu otázku. Hovorili ste o postihnutých ľuďoch. Tu vo výbore EMPL som bol ja zodpovedný za balíček týkajúci sa práve tej dostupnosti, accessibility. A v rámci tohto bodu treba povedať, že bulharské predsedníctvo ma opakovane kontaktovalo, pretože sa pripravovalo na trialógy. Ja dúfam, očakávam, že to povedie k veľmi dobrým výsledkom, ktoré budú akceptovateľné pre všetkých, že ľudia s postihnutím v celej Európe budú uspokojení tou novou legislatívou. Moja otázka teda je, aké stanovisko zastáva bulharské predsedníctvo ohľadne stanoviska Európskeho parlamentu, kde sa uvádza, že je potrebné, aby infraštruktúra, doprava, vozidla, turizmus a služby v cestovnom ruchu, ako aj ďalšie boli zabezpečené čo do dostupnosti pre postihnutých. Toto všetko bolo v tom pôvodnom návrhu. Takže ide tu o rozšírenie pola pôsobnosti tohto nariadenia. Európsky parlament eh, sa k tomu vyjadril, ako sa k tomu vyjadrite vy. Ďakujem. Pán minister, nech sa páči, chcete reagovať bezprostredne? Takže môžeme eh, si vypočuť ďalšiu otázku. Andrej Novakov, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem hovoriť po bulharsky. Vážený pán minister, ďakujeme pekne za vašu prezentáciu, za objasnenia, ktoré sme tu z vašich úst počuli. Ako predstaviteľ jednej z najväčších krajín na Balkánskom polostrove, je veľmi dôležité vypočuť si váš názor, pokiaľ ide o niektoré z kľúčových zložiek, ktoré budú revidované v najbližších 6 mesiacoch. V mojej práci sa sústredím predovšetkým na fungovanie európskych fondov, budúcnosť európskeho rozpočtu do roku 2020 a preto by som chcel vedieť, že aké máte stanovisko, pokiaľ ide o finančné nástroje, Európskej únie v rámci sociálnej sféry. Napríklad Európsky sociálny fond, záruka mladých, prispôsobovací fond, globálny prispôsobovací fond. Ja viem, že za ostatné roky sa Bulharsku prostredstvom európskych programov podarilo zabezpečiť 60 tisíc mladým ľuďom pracovné príležitosti. Ako chcete pokračovať v tomto trende a zabezpečiť to, že zamestnanosť mladých bude poskytnutá čo možno najväčšiemu množstvu mladých ľudí v Európe. Ďakujem pekne. A chcete, aby sme si vypočuli ešte ďalšiu otázku? Áno, pani poslankyňa, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, hovorí pani Ponč. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán minister. Ďakujem pekne za váš príhovor, ďakujem pekne za odprezentovanie vašich priorít. Spomenuli ste veľmi zaujímavé témy. Dôležité otázky tu vlastne už zo strany mojich kolegov odzneli, ale ja mám ešte doplňujúcu otázku, ktorá súvisí s veľmi aktuálnou témou, ktorá sa dostavila v posledných dňoch Nová rakúska vláda navrhla, že detské príplatky by mali byť nižšie pre rodiny, ktoré pochádzajú z niektorých členských krajín. Toto sa nazýva indexácia. Ja som veľmi skeptická práve pokiaľ ide o tento návrh a nemyslím si, že je toto niečo, čo by bolo v súlade so súčasnou legislatívou, ktorá sa, ktorou sa riadia sociálne systémy. Ako táto otázka e, bude v budúcnosti vyriešená? Myslím, že zohráte kľúčovú úlohu, budete kľúčovým aktérom, jedným z najdôlež- pokiaľ ide o jednu z týchto najdôležitejších tém súvisiacu s touto témou. Takže chcela by som počuť, že čo si vy o tom myslíte. A ešte jedna otázka z mojej strany. Plánujete zohrať aktívnu úlohu na týchto diskusiách. A nariadenie 883 z roku 2004. Chcete robiť niečo v tomto ohľade? Благодаря за зададените въпроси. Ако ми позволите да Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Začnem teda s reakciou na otázku pani Tomč. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy nariadenia 883, eh, kde ide o koordináciu európskych sociálnych systémov, bez pochyby potrebujeme aktualizáciu, inováciu našich európskych sociálnych systémov, systému sociálneho zabezpečenia, aby tu bola zabezpečená ochrana zamestnancov v rámci Európskej únie. Chcel by som vám pripomenúť, že jedna z priorít bulharského predsedníctva je dosiahnutie čiastkového všeobecného prístupu a pokroku, aj pokiaľ ide o tie posledné kapitoly, ktoré sa týkajú práve tých príspevkov nezamestnanosti a dodatočných ustanovení. Ja, my nemáme v úmysle venovať sa teraz tým témam, ktoré už boli uzatvorené, a treba povedať, že v tých kapitolách už takýto všeobecný postup bol dohodnutý. Treba povedať, že na poslednej rade ministrov v decembri tam sa táto, tento všeobecný postup e, odsúhlasil, pokiaľ ide o dve kapitoly. A preto by som chcel povedať, že našim cieľom v rámci bulárskeho predsedníctva bude odsiahnuť, e, odsúhlasiť takýto všeobecný prístup práve pokiaľ ide o tie prístavky, príspevky v nezamestnanosti, to je jedna kapitola a takisto tá ešte nedoriešená ďalšia kapitola. Takže v stručnosti my skutočne plánujeme venovať sa aktívne tomu, týmto témam na, spolu aj s smernicou o vysielaní zamestnancov. Sú to veľmi dôležité témy, pokiaľ ide o ochranu práv zamestnancov a takisto je to dôležité aj pokiaľ ide o zabezpečenie služieb v rámci jednotného vnútorného trhu. Takže v reakcii na otázku pána Novakova by som chcel povedať, že za bulharské predsedníctvo zamýšľame venovať sa otázke, ktorá sa týka budúcnosti sociálnej Európy a budúcnosti financovania sociálneho piliera v Európskej únii, predovšetkým po súčasnom období do roku 2020, kedy toto obdobie sa skončí a budeme musieť pozerať ďalej. A pokiaľ ide Európsky sociálny fond, myslím si, že je dôležité, aby sme urobili všetko preto, aby sa peniaze dostali k ľuďom oveľa jednoduchšie. Musíme robiť všetko preto, aby ľudia jednoducho mali ľahší prístup k peniazom, aby bola zabezpečená transparentnosť. Toto nám pomôže vytvoriť potrebné synergie. Toto pomôže tomu, aby sa peniaze skutočne e, dostali tam, kam majú. Takže áno, v rámci predsedníctva, v rámci viacročného finančného rámca budeme pracovať na financovaní sociálnej dimenzie Európskej únie. To, čo sa bude diať e, vlastne na konci tohoto obdobia, vlastne čiastočne odpovedá aj na otázku o finančných nástrojoch. Už som spomínal aj to, že jedna z priorít bulharského predsedníctva v oblasti práce a sociálnej politiky sú práve ľudia so znevýhodnením a zabezpečenie ich práv. Zároveň je nevyhnutné zabezpečenie adekvátne práva a možnosti. V tomto smere je našou prioritou úspešne uzavrieť dialog o akte o sociálnej prístupnosti. Máme naplánovaných 5 stretnutí trialógu, rovnako ako aj veľa rôznych technických stretnutí. Budeme sa snažiť prediskutovať všetky do témy, ktoré súvisia s týmto aktom o prístupnosti, vrátane stanoviska, o pozícii Európskeho parlamentu najmä vo vzťahu k rozšírenému rozsahu uplatňovania tejto smernice, tohoto nariadenia. Pardon. Je pre nás veľmi dôležité e, sfinalizovať e, toto rokovanie, pretože je to jedna z našich hlavných priorit. Ľudia so znevýhodnením. Spoliehame sa na vašu spoluprácu a zároveň sme veľmi vďační za túto komunikáciu. Tešíme sa na spoluprácu tak s komisiou, ako aj parlamentom na oboch dôležitých zložkách. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán Pirinsky, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, vážený pán minister, vážená pani štátna tajomníčka. Teším sa, že ste tu s nami Sme veľmi radi, že si môžeme vypočuť vaše názory, no a samozrejme je to bulharské predsedníctvo, čiže je dôležité, aby ste aj vy mali možnosť vypočuť si názory nášho výboru a to, čo sú pre nás priority. Niekto už aj spomínal otázku menších členských štátov a to, akú úlohu zohrávajú. Myslím si, že v tomto období môžeme rozhodne priniesť pridanú hodnotu. A veľmi dobre si uvedomujeme, aké výzvy súvisia s členstvom v Európskej únii, najmä tie výzvy, na ktoré naráža malý členský štát. Oni nie sú samozrejme len problémom daného konkrétneho členského štátu, sú problémami celého európskeho spoločenstva, ale nemáme na výber, musí sa s nimi vysporiadať nakoniec len malý členský štát. Myslím si, že preberáme predsedníctvo vo veľmi citlivom čase dejín Európskej únie, pretože po veľmi dlhej kríze, ktorá začala v roku 2008, po veľmi dlhom období úsporných opatrení, teraz prechádzame opäť takým obdobím oživenia Zároveň je tu istá a istý strach z toho, že e, tento rast nepociťujeme rovnako vo všetkých vrstvách našej spoločnosti. Včera medzinárodný, teda šéf Medzinárodného menového fondu v Davose, teda šéfka Davosu, Kristina e, Lagardová spomenala vo svojom vystúpení v Davose, že rast nie je e, rovnomerne distribuovaný, teda ekonomický rast. Dôsledky Eh, ekonomického rastu, alebo teda eh, dopady ekonomického rastu sú veľmi nerovnomerne rozdelené. Dokonca to vedie k rastúcej nerovnosti eh, čo ma nutí vrátiť sa aj k európskemu pilieru sociálnych práv. Veľmi dobre vieme, že to je niečo, čo neprišlo len tak samo od seba. Je to práve vyjadrenie toho strachu, ktorý sme cítili v Európskej únii aj v Európskom parlamente. Je to bola tá obava práve z toho, že ak my neumiestnime sociálne témy na svoj program, tak môžeme čeliť veľmi nepríjemným dôsledkom. Dovolte mi sa vrátiť ešte k niečomu, čo spomenul pán Martin už skôr. A síce, čím sme boli alebo neboli sklamaní našim členstvom a či by bolo možné začať až teraz obhajovať svoje názory, svoje záujmy, tak tá, tá nálada, ktorá je dominantná, v Bulharsku je taká, že je najlepšie brániť svoje národné záujmy v rámci budovania alebo rozvíjania európskych záujmov, tak aby sa Európa stala konkurencieschopným regiónom. Na druhej strane si myslím, že vaše predsedníctvo, najmä v oblasti sociálnej politiky a práce, je naozaj veľmi dôležité. Mám pár otázok. Prvá otázka sa týka mm, otázky, ktorú už predložil pán Kaza a pani Jongerius. Rovnováha medzi pracovným a rodinným životom. Áno, toto bude naozaj veľmi dobrým testom, skúškou toho, ako tieto ustanovenia, ktoré sa nachádzajú v sociálnom pilieri, ako tieto ustanovenia môžu a budú byť implementované. Čo moja otázka je skôr taká konceptuálna v tomto smere. Pán Kaza spomenul, ehm, aké sú tie komplikovanejšie aspekty tejto zložky. Samozrejme, vstupuje do toho aj otázka takého principiálneho charakteru. To diskusia, ktorá súvisí s nasledujúcimi vecami. Najmä podnikatelia si myslia, že ustanovenia, ktoré formuluje komisia, neriešia otázku zapájania žien na trhu práce. Skôr naopak, je taký všeobecný názor tu panuje, že tieto ustanovenia budú skôr prekážkou väčšiemu zamestnávaniu žien. Ďalej ľudia tvrdia, že takáto schéma je neúčinná a nezaslúži si financovanie, lebo v podstate bude brániť vo väčšej konkurencieschopnosti firiem. V skupine socialistov ale argumentujeme presne naopak. My tvrdíme, že vyvážený režim, vyvážená delba povinností v rámci rodiny plus plus aj eh, rovnomernejšia starostlivosť o, eh, starost, o, o starších občanov bude viesť k väčšej konkurencieschopnosti firiem. Práve v tomto smere je sociálne partnerstvo a kolektívne vyjednávanie veľmi dôležitým aspektom dialógu. Snažím sa byť neemocionálny, veľmi racionálny v tomto smere, ale moja otázka teda je, aký časový harmonogram očakávate pre tieto diskusie A po druhé, mám aj návrh, ktorý by som vám rád predniesol. Budete mať na starosti toto predsedníctvo, takže otázka je, že myslím, že by ste naozaj nemali zneužívať ustanoven- e, ustanovenia v zmluvách, mali by ste ich naopak e, veľmi pozorne chrániť, lebo tieto články odzrkadľujú e, práve ten model, na ktorom Európa stojí tá realita počas posledných rokov bola taká, že tento sociálny aspekt bol častokrát posunutý až na e, zadné sedadlo, tak povediať, na, na druhú prioritu, lebo sme chceli prioritne dosiahnuť finančnú stabilizáciu, takže k tomu by som si rád vypočul vaše názory, lebo budete tejto diskusii musieť čeliť. A čo sa týka záruky pre deti, Naša skupina toto vníma ako prioritu. Sme veľmi znepokojení nárastom detskej chudoby a trendami, ktoré vidíme v tomto smere. 26,4 ľudí vo veku do 17 rokov je vystavených riziku chudoby. A v Bulharsku je tento problém až dvojnásobný. Vidím, že pani Ulfskog už e, drží prst na mikrofóne, znamená to, že ma pravdepodobne poprosia, aby som e, skončil. Mal som ešte niekoľko ďalších otázok, ktoré som vám chcel položiť, ale ešte jednu by som rád povedal. Inspekcia potruda, ktorá tu vy spomenáte, či ten namere... Moja posledná otázka sa týka e, Európskeho inšpektorátu práce. Spomínali ste, že toto bude predmetom diskusie v marci. A Tiež je to téma, ktorá má mimoriadne vysokú dôležitosť v rámci oblasti práce, lebo o tejto téme práve hovoríme. Rád by som vám navrhol, aby ste pozorne počúvali tie skúsenosti, ktoré sa nazbierali na úrovni platformy pre boj s nedeklarovanou prácou, nepriznanou prácou. Minulý rok, na konci roka sme mali počutie v tomto výbore. Manažment tejto platformy tu bol medzi nami. E, konkrétne zastupce európskych služieb tu boli tiež a moji kolegovia boli prekvapení, keď si vypočuli, že táto diskusia bola veľmi živá. A tie vzdialené skúsenosti boli naozaj veľmi zaujímavé. A myslím si, že tieto skúsenosti by boli naozaj pre vás veľmi zaujímavé a užitočné. Určite to pre vás môže byť zaujímavé, aby ste tomuto venovali až na záver. Viacročný finančný rámec bola tu celá skupina opatrení, ktorá bola schválená, najmä ohľadom toho obdobia po roku 2020. A kľúčovým aspektom je rozpočet pre sociálnu Európu. Navrhol by som vám, aby ste sa na to pozreli a aby ste z toho spravili váš návrh. A ospravedlňujem sa, že som hovoril trochu dlhšie uh, uh, uh, to. Áno, ďakujeme veľmi pekne. Na zozname um, rečníkov pán minister. Máme ďalších a teraz odovzdávam slovo páni Hráša Šidás a potom Maria Elena. Takže mohli, možno, že by ste mohli najskôr odpovedať na otázky mm, pána Pirinského a možno by ste mohli zareagovať takisto na jeho pripomienky. Naplno som súhlasím s казаното от господин Пирински, че... Dobre, naozaj súhlasím so všetkým tým, čo pán Pirinský povedal. Toto lepšie ekonomické obdobie, ktoré teraz, ktorým teraz prechádzame, je niečo, čo musia pocítiť všetci rovnomerne. Európsky pilier sociálnych práv je niečo, čo sme v tomto smere rozhodne privítali. No, ako som už spomenul, minulý rok, v novembri, e, bola aj v Göteborgu podpísaná deklarácia. Teraz je čas, aby sme naplno implementovali ustanovenia, ktoré sa v tomto dokumente nachádzajú, aby sme aj pracovali smerom a k týmto bodom. Toto je jedna z tých hlavných priorít a počas bulharského predsedníctva. Radi by sme tú tému otvorili už na prvom eh, zasadnutí Rady ministrov. Počas nakoniec predsedníctva ako jeden z takých záverečných bodov eh, nášho predsedníctva sme naplánovali eh, konferenciu na vysokej úrovni hodom vytýčenia nových európskych štandardov v tomto smere. Plánujeme revidovať všetko to, čo sme dosiahli v tejto oblasti najmä dohod e, do, do, alebo teda diskusii o Európskom pilieri sociálnych práv. Um, toto bude tiež téma, ktorá bude predmetom diskusie počas e, stretnutí v marci. A otvoríme tú tému určite aj tam. Budeme pracovať na dvoch témach. Je to otázka sociálneho piliera počas európskeho semestra a po druhé je to aj otázka toho, ako máme navzájom revidovať európsky pilier sociálnych práv, ktoré má, ktorý má byť aj potom zakomponovaný do viatročného finančného rámca. To nám pomôže vytvoriť adekvátny rozpočet pre programové, budúce programové obdobie, ktoré bude reálnym rozpočtom Um, pre sociálnu Európu. Čo sa týka vaše druhé otázky, záruka pre deti, a toto je naozaj pre nás veľmi dôležitá téma. Je to kľúčová politická diskusia. Nie je to len o mechanizme financovania, je to o iných témach. Spomínal som už aj to, uh, ako je pre nás dôležité podchytiť rozvoj detí v ranom detstve. To je jedna z našich uh, priorít vrátanie investícií do takéhoto rozvoja. Je tu stále akutnejšia téma chudoby medzi deťmi a musíme sa aj venovať. Súhlasím s tým, že budúca, budúci európsky orgán alebo úrad pre prácu e, musí mať aj dôležitú úlohu, ktorú fond bude zohrávať. Ten musí vlastne nadviazať na to, čo sme dosiahli doposiaľ, najmä na úrovni výsledkov práce pre e, nepriznanú alebo nedeklarovanú prácu, prácu na čierno. V tomto smere samozrejme výsledky z diskusí o smernice o pracovníkov sú veľmi dôležité. e, takže tam sa samozrejme budeme snažiť dokončiť prácu a dosiahnuť koncenzus medzi parlamentom a radou. čo sa týka smernice rovnováhe medzi pracovným a rodinným životom. To je ďalšia z našich priorít. Tak úloha tejto zložky e, je veľmi dôležitá, najmä v rámci implementácie Európskeho piliera sociálnych práv. Naše úsilie v tomto smere bude zamerané na to, aby sme dosiahli dohodu o všeobecnom prístupe o tejto zložke na úrovni rady a to ešte pred ďalším zaznutím rady ministrov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Morán Šatie, máte slovo, nech sa páči. Merci beaucoup, madame la présidente. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán minister. Ja som spravodajkyňou, bola som e, spravodajkyňou e, k smernici o vyslaných pracovníkov. Preberáte teraz predsedníctvo rady v momente, kedy sme e, videli, že váš ministerský predseda, pán Borisov, um, už, už tu bol teda, prišli ste teraz vy, pani Rusinová s nami už spolupracovala. Áno, pri, e, v rámci tej politik um, a hovorili sme o trialógu tiež včera večer. No už, um, kolega tu hovoril o trialógu, on tam ani nebol, ale e, my, ktorí sme tam e, boli s pani Ungarius, my uh, o tom hovoriť môžeme, my sme tam boli a môžeme, si ho, môžeme hovoriť o tom, čo si myslíme. Postupujete metodicky, áno, to v nás vyvoláva skutočne dôveru. Pracujete profesionálne v tých rokovaniach, no ale počúvanie, otvorenosť a úcta, toto všetko nám umožní e, ísť dopredu a ako e, v tých základných dokumentoch, ako je smernica o vyslaní pracovníkov. A tam my chceme e, za každú cenu dosiahnuť úspech. A chceme skutočne zvrátiť tú situáciu v Európe. Mm, chceme to dostať v Európe do platnosti tej sociálnej piliera. Toto sa tu snažíme touto smernicou. Musím vám povedať, že pre mňa neexistujú malé a veľké krajiny. Lebo keď vidím takú krajinu ako je Bulharsko napríklad, ktorá mm, sa ktorá teda predseda Európskej únii s takou skutočnou vôľou podielať sa na ďalšom budovaní Európy, tak hovorím, áno, to je skvelé a sme pripravní sprevádzať vás v tejto vašej vízii. Moja kolegyňa Jean Lambert pred chvíľou hovorila, že je to síce malá, ale dynamická krajina a ja hovorím, že vy dokážete poučiť aj veľké krajiny, ktoré sa síce považujú za veľké, ale ktorí nemajú tento drive, nemajú túto vôľu s nami spolupracovať. Ja by som sa chcela dotknúť troch vecí, ak dovolíte. Prvá vec je, a to je skutočne tá smernica o vyslaných pracovníkoch. Toto je téma, kde musíme Európu nejakým spôsobom koncentrovať, sústrediť. A takto vlastne vidíme aj našu prácu. My vieme, že v rade to je zložitá záležitosť a v parlamente to ale nie je jednoduchšie. Je nás tu 751 poslancov z 8 rôznych politických zoskupení a napriek tomu, že e, vedieme dialog, že sa snažíme dohodnúť, tak sme docielili taký silný mandát na vyjednávanie. A v tých týmoch, ktoré pôsobia um, počas triarógu zo strany parlamentu, sme spolu s pani Jungerius, s pani komisárkou Tyson a spoluprácou tiež s vašou uh, uh, zástupkyňou pani Rusinovou tak tu bude treba, aby sme pracovali na dohode, aby sme mali úspech, ale takisto bude potrebné, a toto nám musíte pán minister slúbiť, že svojou osobnosťou sa zasadíte v rade za to, aby tá, vás tá rada následovala, pretože už máme dosť predsedov vlád, ktorí nám, doma, ktorí nám tu hovoria jednu vec a doma ale rokujú úplne inak. A vy musíte skutočne viesť krajiny zúčastnené v ráde a musíte ich potiahnuť za sebou a ja vás k tomu vyzývam, pretože ehm, vy máte teraz vo svojich rukách a náš spoločný úspech a my samozrejme musíme e, tu odvieť svoju prácu a so steňovými spravodajcami, ale vy sa musíte o ten úspech zasadiť v rade. Dobre, a druhá vec sa týka zamestnanosti. Vy ste hovorili, že zamestnanosť je pre vás veľmi dôležitá. E, je to dôležité pre nás, pre všetkých, ale dnes je vývoj zamestnanosti v podnik podnikoch a vývoj potrieb v podnikoch taký vo všeobecnosti, že e, to vyvoláva veľké zmeny v oblasti aj, aj e, odbornej prípravy. Čas e, alebo trvanie pôvodnej odbornej prípravy už neodpovedá požiadavkám trhu. Je potrebné postupovať rýchlejšie a preto um, sa vás chcem opýtať, či chcete iniciovať novú politiku v oblasti rozvoja kvalifikácie, E, profesnej oblasti, e, čo podniky očakávajú. No, táto kvalifikácia samozrejme by mala byť prenosná. Ďalšia moja otázka sa týka rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom. V tomto návrhu bude takisto treba, aby ste sa zaoberali touto témou, ktorá je veľmi dôležitá. To je Eh, vybalansovanie, rovnováha eh, medzi pracovným a súkromným životom. Tu je potrebné eh, zaoperať sa tiež dopadom tej súčasnej nerovnováhy na taký slabý kariérny postup už je Cirka 62% žien, absolventiek, v Európe. Tu máme e, väčšinu žien, ktoré majú vysokoškolský diplom, ale keď sa zriete na ich profesný e, rast, tak je menej rýchly ako mužov. E, ja vám chcem poďakovať za všetky ženy, ak zameriate svoju politickú energiu na tento problém. Pokiaľ toto všetko urobíte, tak určite získate moju dôveru. Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán Petkov má slovo. Vážená pani predsednička Luvskok, dovolte mi poďakovať spravodajcom k smernici o vysielaní pracovníkov za diskusie, ktoré sme mali, to je téma, ktorá bez pochyby je témou veľmi zložitých diskusí. Ja som sa e, zapojil do tvorby tých veľmi zložitých kompromisov, ktoré mali byť dosiahnuté na úrovni rady. Viem, ako to je veľmi zložité dosiahnuť takýto kompromis. Takisto viem, ako veľmi veľa možno nádejí e, sa, sa spája práve s týmto návrhom, a to z oboch strán. V tomto smere je naozaj veľmi dôležité hovoriť najmä o sociálnej ochrane e, týchto vyselných pracovníkov a takisto je dôležité, aby sme zachovali aj slobodu e, poskytovania služieb na jednotnom trhu neexistuje žiadna pochybnosť. Bez pochyby o tom, že aby sme dokázali uspieť, potrebujeme mať jasné bodcovstvo v tomto smere. A myslím si, že e, to určite nebude chýbať v tej téme, v, tej, v tom týme, ktorý bude pracovať so všetkými týmito zložkami. Ako som už spomenul, máme tu ešte jednu z našich ďalších priorít – Jedna z tých priorít je práve budovanie a rozvíjanie zručností, ktoré budú nevyhnutné na trhu práce dnes, dneška a zajtrajška. Prenositeľné zručnosti, ako ste veľmi správne povedala. Takže už niekoľkokrát som zdôrazňoval, to, ako veľmi dôležitá je práve smernica rovnováhy medzi rodinným a pracovným životom. Rovnako by som rád spomenul aj nasledujúce, a síce, že to je podľa mňa naozaj veľmi dobrý príklad e, dosahovania takéto rovnováhy alebo dosahovania rovnováhy medzi mužmi a ženami. Bulharsko je krajina, e, v ktorej minimálne podľa oficiálnych štatistík percento žien ktoré pracujú v IT eh, technológiách a komunikačných technológiách je najvyššie v Európskej únii. Aspoň minimálne podľa Eurostatu. 27 žien, ktoré pracujú v tomto sektore, pričom priemer v Európe je len 16 A to môže byť takisto aj jedna z tých tém, ktoré naše predsedníctvo môže otvoriť. A síce ženy v digitálnom svete. Toľko môžem povedať k tejto téme, najmä v snahe odpovedať na vašu otázku ohľadom tých tém alebo priorít, ktoré boli spomenuté poslancami a poslankyňami. Ďakujem pekne, nech sa páči, máte slovo. Minister, Frau Vizeministerin, vielen Dank. Áno, pán minister, pani um, viceministerka, ďakujem za to, že ste k nám dnes prišli. Uh, Mm, ja si myslím, ja pochádzam z Nemecka, ale myslím si, že je to jedno, že, či je to veľká alebo dobrá, veľká, pardon, alebo malá krajina, ide o to, či je to dobré alebo zlé predsedníctvo. My sme za posledné roky v Európe e, zažili, že malé krajiny pôsobili veľmi dobre, ale, a teraz nemyslím Estonsko, ale aj iné krajiny, tiež e, boli krajiny teda, ktoré boli len priemerné. A teraz pre vás, vy ste mnohé uviedli, čo chcete za 6 mesiacov dosiahnuť. Je to veľmi ambiciozne, ale ja som presvedčený, že pre vás a pre vašu krajinu, ktorá je prvá, prvýkrát na poste predsedni, predsedov rady odkedy ste pristúpili do Európskej únie. Myslím si, že e, napríklad tematiku 883, to je koordinácia systémov sociálnej bezpečnosti, vy ste takisto hovorili, že vy, ste, e, že vy chcete že vy považujete za veľmi dôležité zaobchádzať s tou témou um, zamestnanosti a nezamestnanosti a myslím si, že váš postoj, um, tak, takisto aký máte postoj k um, trvalom pobytu v, prác, v, krajine, v krajine, kde človek pracuje, to je druhá vec. No a takisto moja kolegyňa, kolegyňa pani Komš, Tomš už o tom hovorila, to je indexácia. My tu máme určitý problém, že momentálne zažívame situáciu, kedy komisia túto tému vlastne neakcentovala vo svojej správe. V parlamente sme o tom ale diskutovali a my máme teraz situáciu, že vlastne kolišujeme medzi dôležitými veľkými krajinami Európskej únie. Samozrejme, aj ostatní sú dôležité, ale sú samozrejme krajiny, ktoré to ktoré o tom hovoria, to je Rakúsko, to je v Nemecku, je to takisto obrovská eh, diskusia o indexácii eh, rodinných prídavkov a takisto v iných krajinách. Takže ja chcem vedieť váš postoj. Vy ako Bulhorská ja si viem zrejme predstaviť, že čo si o tom myslíte, ale, pod, eh, ale aký aká, to, aká bude tu vaša cesta vôbec moderovať túto problematiku v následujúcich mesiacoch, pretože mm, musíme sa tomu venovať. Toto je veľmi citlivá situácia a máme tu skutočne veľmi diferencované názory medzi členskými štátmi a moja otázka, ako chcete vôbec moderovať túto tematiku? A aj s ohľadom na to, že následne na vás bude pokračovať v predsedníctve Rakúsko. Takže preto ma táto téma takto zaujíma. Благодаря за поставените въпроси, свързани с регламент 883. Ďakujem pekne za vaše otázky, ktoré sa týkajú nariadenia 883. My pripisujeme veľkú, veľký význam systému koordinácie sociál, systémov sociálneho zabezpečenia v Európskej únii. Počas nášho predsedníctva sa chceme venovať dosiahnutiu spoločného prístupu v tejto záležitosti na rade, alebo aspoň čiastočnému spoločnému prístupu, pokiaľ ide o zostávajúce otvorené kapitoly tohto nariadenia, to znamená príspevky nezamestnanosti, kde návrhy komisie sa týkajú transferu takýchto príspevkov medzi jednotlivými krajinami. Budeme mať otvorenú diskusiu, pokiaľ ide všetky tieto otázky na rade. A budeme sa venovať detailne návrhom komisie, pokiaľ ide o tieto kapitoly nariadenia. A pokiaľ ide o rodinné príspevky, týmto sme sa venovali už na rade v decembri, kde sa nám podarilo dosiahnuť dohodu na čiastočnom no, spoločnom postupe. Otázka indexácie nebola zatiaľ nastolená zo strany Európskej komisie a my nezamýšľame nastoliť ju. Pokiaľ ide o tieto dôležité témy, koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia. Ja by som chcel ešte raz opakovane zdôrazniť, že počas tejto legislatívy vzhľadom na blížiace sa európske voľby, kde bude mať nový parlament a novú komisiu, istotne urobíme všetko preto, aby sme dosiahli dohodu v rámci tejto dôležitej témy, v rámci koordinácie systému sociálneho zabezpečenia v Európe. Ďakujem pekne. Maria Arena, nech sa páči posledná možnosť pýtať sa otázku. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážený pán minister, vážená pani štátna tajomnička. Veľmi sa mi páčilo to, ako ste sa vyjadrili k jednotlivým iniciatívam, či už ide o smernicu zasielaní zamestnanca, ale pokiaľ ide zosúladenie súkromného pracovného života. Ja mám trochu dojem, že predsedníctvo bulharské by mohlo prejsť od toho sloganu, ktoré v súčasnosti platí v Európskej, pokiaľ ide o stratiť život v práci alebo zarobiť si na život, aby sme mohli lepšie žiť. Ja si myslím, že toto sú tie slogany, od jedného k druhému sa musíme posunúť. To znamená, treba zarábať na to, aby sme mali lepší život. Aj keď sme vyslaní zamestnanec, častokrát máme dojem, ako keby tu bola opozícia východných, západných krajín, severných a južných krajín, akékoľvek akýkoľvek prácu sa teda ide, treba pomôcť týmto zamestnancom, aby títo ľudia si mohli zarábať na svoje živobytie. Ak by bulharské predsedníctvo mohli túto logiku podporiť, tak si myslím, že všetci nakoniec získame odhľadnúť od tých rôzniacich sa politických názorov. A druhá téma, ktorá sa týka toho slogánu lepšie si zarobiť na krajší život, je zosúladenie súkromného a pracovného života. Teraz vidíme, že viac ako 55 zamestnancov zažíva ťažkosti zvládať súkromný a profesionálny život naraz, ako to zosúľadiť. Máme tu všade syndromy vyhorenia, vidíme tu ako sa ochudobňuje sociálny život osôb, pretože častokrát ľudia nemajú nič iné, na nič iné čas ako na prácu. Takže treba urobiť všetko preto, aby táto smernica skutočne pomohla týmto 55% zamestnancov. Ak sa nám podarí pomôcť týmto ľuďom, tak vlastne automaticky sa splnia aj očakávania podnikov, pretože vlastne podniky nemôžu fungovať bez polovice zamestnancov, ktorí trpia Musíme prekl- preklenúť tieto priepastie medzi jednými politickými skupinami a rodinami. Musíme bojovať v prospech zamestnancov, obhajujúc e, záujmy podnikov a takýmto spôsobom vlastne tá smernica nám všetkým pomôže. Dúfam, že sa vám podarí to na rade presadiť. A tretia téma, ktorá podľa mňa je takisto dôležitá, vy ste to spomenuli, ale svojským spôsobom, to je otázka zamestnanosti a digitálneho hospodárstva. Vy ste povedali, že by bolo zaujímavé pozrieť sa na to, ako ženy by mohli byť lepšie zastúpené v rámci digitálneho hospodárstva. Čo mňa znepokojuje v rámci hospodárstva digitálne je skôr otázka štatútu v rámci digitálneho hospodárstva. Aj tu máme stále viac mladých zamestnancov, ktorí vlastne robia všetko preto, aby pracovali možno aj bez štatútu, bez, bez sociálneho zamestnanca, bez nejaké garancie tej práce. Ak by sme mohli jednoducho využiť tú aktuálnosť digitálneho hospodárstva. Európa by to takisto mala robiť. Nemôžeme jednoducho mladých ľudí e, urobiť z nich otrokov v 21. storočí. To znamená, tá modernosť musí byť aj modernosti ochrany zamestnancov. Takže pokiaľ ide o tieto tri témy, bola by som rada, aby ste nám povedali, že čo chcete urobiť. Už ste o tom hovorili, ale aký máte časový harmonogram na to, aby skutočne rada e, sa vymanila z tej svojej uh, neaktívnosti a aby skutočne nadobudla na nejakej dô, seba dôvere a urobila niečo v prospech týchto zamestnancov. Ďakujem. Yes, that eh, is the last... Ďakujem, takže to bola posledná otázka. Istotne budete mať ešte ďalšie otázky v tých najbližších mesiacoch, ktoré na vás čakajú, ale toto je posledná v rámci tohto zasadnutia. Nech sa páči, pán minister, máte slovo a možnosť reagovať. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka. Bez pochyby otázky, ktoré sme počuli, sú všetky veľmi dôležité pre ľudí, ktorí pracujú. Sú veľmi dôležité aj v kontexte digitálneho hospodárstva, a preto mi dovolte zdôrazniť, že jedna z tých hlavných víziev, kde vlastne, e, ktorej čelíme na pracovnom trhu Európskej únii, je modernizácia pracovných zmluv a pracovných vzťahov, zamestnaneckých vzťahov, musíme docieliť určitú mieru flexibility, tak na úrovni podnikov, ako aj na úrovni pracovných podmienok, ktoré chceme v tomto novom prostredí uchovať. Ja som presvedčený o tom, že spôsob, akým by sa to dalo dosiahnuť, je smernica, ktorá sa týka transparentných pracovných podmienok v Európskej únii, ktorá bola navrhnutá minulý rok. Táto smernica nám pomôže dosiahnuť niektoré z tých cieľov, ktoré sú ukotvené v rámci Európskeho sociálneho piliera. Tam sa tie ciele týkajú flexibility a flexibilných pracovných podmienok, ako aj ochrany v prípade prepustenia. Takže tento návrh smernice bude vlastne jednou z našich priorít v rámci bulharského predsedníctva. Už som spomenul o to opakovanie, že si myslíme, že tá smernica o zosúladení pracovného a súkromného života je pre nás veľmi dôležitá a my urobíme všetko preto, aby sme urobili postup, pokrok v tejto oblasti, čo možno najviac. Myslíme si, že skutočne to pomôže rodinným príslušníkom, tým, ktorým sa starajú o rodinných príslušníkov a tým, ktorí majú problémy súľadiť súkromný a pracovný život. To je veľmi dôležité v kontexte pracovného trhu, pretože vo viacerých krajinách Rodičia častokrát chýbajú na pracovnom trhu, pretože do, do istej miery boli pos- potrestaní za to, že priniesli na, živ- na svet deti a musíme urobiť aj opatrenia v tých oblastiach, kde nám chýba pracovná sila. To znamená, zosúladenie súkromného pracovného života je veľmi dôležité a je to na prospech pracovného trhu samotného nezabúdajúc predovšetkým na vízi súvisiace s, s demografickými problémami, ktorým čelia všetky členské štáty. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za vaše podnetné otázky, za vaše skutočne vrelé prijatie e, v tomto výbore. And thank you for being here and for giving Ďakujeme pekne aj my vám za to, že ste medzi nás prišli, za to, že ste nám poskytli konkrétne odpovede na naše otázky, ale my aj naďalej sa budeme pýtať otázky. Takže ďakujeme, že ste prišli a tešíme sa na to, že vás tu opäť uvidíme. Thank you very much. Yeah. It was a good uh, question. And, uh, yeah. yeah.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 Ouais, on craint ça. Ouais. Okay, friends. Dobre, milí priatelia, ešte sme neskončili s rokovaním, máme ďalší bod na programe rokovania. A týmto ďalším bodom na program rokovania je bod číslo 23 a síce eh, usmerenia pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov. Je to prvá výmena názorov k tomuto bodu. Ak slúbite, že že nebudete hovoriť inak, len ak dostanete priestor, tak e, môžem sa do toho pustiť. Prvým rečníkom, teda usmenia politik zamestnanosti členských štátov, pani Tatiana Ždaňoka má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Všetci sme boli ohúrení z tej diskusie s predsedníctvom Želáme všetko najlepšie a dúfam, že aj téma, za ktorú som zodpovedná ja, pokiaľ ide o to, že ju tu budem prezentovať, dúfam teda, že to bude niečo, to rada vezme na vedomie vážne. Ten problém, ktorý tu máme, je nedostatok demokratickej kontroly, pokiaľ ide o postupy, kde je Európsky parlament konzultovaný. Áno. Takže toto bude zohrávať dobrú, veľkú úlohu a dôležitú úlohu, pardon. E, tak, aby sa to celé zlepšilo. Pretože v minulosti to bolo tak, že naše názory sa e, takmer nezohľadňovali. A preto mm, dúfam, že sa nám podarí tu spoločne e, zhotoviť text, ktorý by e, dostal, dostal podporu tu vo výbore. A takisto samozrejme um, by sa dostal do otvorených uší na rade. A preto by som si rada vypočula tiež tieňových správodajcov. A takisto by som chcela pripraviť text na diskusiu. Takže ten návrh komisie považujeme za pozitívny. Myslíme si, že ide tým správnym smerom. E, sociálne mm, práva, rovnaké šance, sociálna ochrana, také indikácie. Toto všetko e, je počiarknuté, to všetko je dôležité. No a takisto mať eh, prísľub eh, príjmov. To, o toto sa snažíme už dávno. Takže toto ide ruka v ruke s tým sociálnym pilierom. Avšak eh, malo by sa to odraziť tiež v takých špecifických odporúčaniach. Áno, sú tu nové sociálne indikátory, ktoré s ktorými súhlasíme, ale nepostečuje to, aby e, to pokrylo všetky aspekty toho sociálneho pilieru a sociálnych, sociálnych práv. Chyba tu takisto na intenzite a násile. My sme takisto odhodlaní tú vôľu a ten text teda na boj so sociálnou exkluziou e, toto viac počiarkovať, aby sme počiarknúť, aby sme tie stredne veľké eh, podniky do toho involvovali tak, aby sme mali a dosiahli vyváženejší pracovný trh s príslušnými opatretiami na sociálnu ochranu a eh, s pracovné miesta vo vysokej kvalite. Toto chceme takisto počiarknúť. Toto sú v podstate moje hlavné ciele ktoré chceme mať e, v texte. No a teraz pomaly ja dospiem, dospiem ku koncu, k záveru a som zvedavá na vyjadrenia tieňových e, spravodajcov z rôznych politických zoskupení. A ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. No a teraz dostane slovo Michael Tačin nahrádza Juda Štern. Nech sa páči. Áno, ďakujem pani predsednička, ďakujem e, takisto za predstavenie toho textu pani um, spravodajkyne. Pre mňa sú tu dôležité dve veci. Za prvé to je návrh rady, ktorý sa venuje tomu pilieru európskych práv. Toto je už veľmi dobrý začiatok. Čo mi však ešte stále chýba, to je zrovnoprávnenie sociálnych záujmov a a hospodárskych záujmov všetkých občanok a občanov, pretože tieto dva záujmy nemôžu byť postavené proti sebe, ale musia sa zosúladiť. Toto je, myslím, veľmi špeciálna otázka a preto je potrebné, aby sa sociálne indikátory v rámci európskeho semestra a v jednotlivých špecifických odporúčaniach jednotlivých krajín musia byť ukotvené intenzívnejšie, ako, boli tomu, ako bolo tomu doteraz. To sú tie návrhy, ktoré sme urobili my. Ja samozrejme sa môžem pripojiť mojim predrečníkom na túto tému. V konečnom dôsledku E, od roku 2015 e, neboli e, žiadne zmeny na tých usmerneniach pre zamestnanosť. Takže preto vítam výslovne, že sa konečne prihliadlo na odporúčania parlamentu a to predovšetkým pri zavádzaní minimálneho príjmu kde sa zohľadnila teda požiadavka parlamentu. Myslím si, že to celé má, je pod takým pozitív, je pod pozitívnou hviezdou, má to pozitívny e, príznak, e, čo sa týka tých usmernení. Ja tu chcem ešte apelovať e, na radu, aby ten parlament viac prizývala a aby parlament viac ponechala spolupracovať ako doteraz. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ah. Ja som eh, Markovi neudelila zatiaľ slovo, ale pani Ulrika Tribezius teraz ako ďalšia. Áno, tieto usmernenia pre opatrenie na zabezpečenie zamestnanosti z roku 2017 to nie je prvá správa tohto druhu, ale oproti tým predchádzajúcim správam vidíme, že EÚ má mať oveľa viac zodpovedností, viac kompetencií. V paragrafe 2 sa hovorí o tej otázke sociálnej exkluzie, o úlohe ženy a muža a z toho sa odvádza potom, že Európska únia sa má miešať do mnohých uh, ďalších záležitosti e, na trhu práce, napríklad garancie sociálnych, e, sociálnej bezpečnosti. Čo je to vlastne primeraná garancia e, sociálneho zabezpečenia? To je Hard 4, ako je tomu v Nemecku, alebo obdobné systémy v členských štátoch, ktoré sú ale pre nás veľmi nízke. My tu stále máme nejaké také socialistické modely prerozdeľovania. Stále sa nevieme poučiť z dejín, pretože tu stále musíme konštatovať, že je to nejaká, nejaký pokus o také o takú harmonizáciu, ale pracovný trh a sociálna politika majú zostať v kompetenciách členských štátov, e, štátov EÚ. Nemôže prevziať žiadnu garanciu za sociálne zabezpečenie, pretože pokiaľ tak urobí, musí si odpovedať aj na otázku o e, nákladoch za toto. Ide tu o e, záležitosti členských štátov a tieto musia byť riešené decentrálne a subsidiárne napríklad. Hovorí sa tu o otázku teraz o opatrenia zo strany dopytu. EÚ predsa nemá, nemá právo navrhovať členským štátom výdavky E, členské štáty musia predsa v rámci eurozóny mať v poriadku svoje rozpočty. Pokiaľ sa im to podarí e, v dobrých časoch, tak sa tu potom tieto výsledky môžu využiť v tých horších časoch. Ale predsa nemôžeme navrhovať žiadne anticyklické výdavky pre členské štáty, pre všetkým vtedy nie, keď by to bolo, keď to predstavovalo prelomenie tých EU kritérií. To znamená, že viac zodpovednosti na úrovni EÚ pre prácu a sociálne záležitosti a pokusy o prelomenie toho princípu subsidiarity tieto jednoznačne zamietam. Ja som zvedavá na text, ktorý nám pani spravodajkňa predloží, ale musím vyjadriť už teraz môj kritický postoj. Ďakujem veľmi pekne. Dobre. A, Thomas tu nie je, takže... Dobre. Uh-huh. Teraz, pokiaľ ho zastupujete, tak má slovo pán Kalve Čambo. Áno. takže dovolte mi, aby som pána Tomasa dnes zastúpil. A dovolte mi vyjadriť svoj názor. Nechcem tu hovoriť nejako veľmi veľa po páni Tribezius, ale pokiaľ, keby som bol ja a, <laughs> hovoril ako prvý, tak zrejme by mi nebola odporovala. Dobre, a, chcem povedať, že je to vlastne úplný opak toho, čo hovorila ona. Ja verím na európsku subsidiaritu, ja verím na to európske a myslím si, že je absolútne nutné, aby sme vytvorili všade rovnaké podmienky. Teda za, som za um, férovú súťaž za rovnakého moderné a dobere a nie falšované podmienky. Pretože pokiaľ tomu tak nebude, tak potom sa e, to sociálne v Európe zrúti. A ja verím na tie sociálne aspekty v Európe. Takže ja želám pani spravodajkyni všetko dobré, veľa úspechov a, a záverom snáď len jedno tak ako aj iné ďalšie dokumenty. Aj to to ehm, v tom všeobecne teda strategické dokumenty z oblasti zamestnanosti. Aj tu v tejto správe ide o to, aké bude eh, praktické presadenie tých odporúčaní. To znamená eh, pre všetkým to, čo sa v Göteborgu odsúhlasilo. To znamená, že ten sociálny pilier v Európe, to je predsa tá naša predloha. My tu už máme model, my tu máme niečo, čo máme ako vzor a teraz tu ide o to, a, a našou úlohou teda je toto nejako rozmeniť do praxe a toto bude úloha tiež pani spravodajkne. Áno, ehm, ďakujem, Patrik Loreky tu nie je. Máme tu zastupcu z Skue? Nie. Laura tu tiež nie je nemá tiež zástupcu. Pán Machta? Pán Machta. Ďakujem, pani predsednička. Ja som si vypočul pani správodajkyňu. Ja si myslím, že tu máme stále túto tému, tieto usmernenia pre opatrenia pre e, zabezpečenie zamestnanosti. Áno, to je, to je taký, trvalý, taký trvalý šláger u nás. Myslím si, že sa to mnohokrát už zneužilo. Ja už sme, my už sme hovorili o tom, aké šance tu má Európska únia, ale my musíme hodnotiť murára podľa toho múra, podľa tej steny, ktorú vytvorí. No, pán Kalva, viete, my tu máme skutočný problém. Máme tu problém mať e, celkovú zamestnanosť, boj so sociálnou exkluziou, e, druhé úvodné ustanovenie. Áno, áno. Pani spravodajkňa, tie ciele sú skutočne chválihodné. Kto by nechcel uh, Uh, bojovať s nezamestnanosťou, uh, zlepšiť ten trh zamestnanosti, uh, zlepšiť efektívnosť sociálneho dialogu, ako je to v tom usmernení 4, alebo sociálna integrácia, boj s chudobou a tak ďalej a tak ďalej. Tak ako to máme v tom usmernení číslo 8, kto by si to neželal? Nuž, pani spravodajkňa, ja chápem, že vám e, to je ľúto, pretože vy máte samozrejme pravdu, keď si myslíte, že je to e, zoznam e, s takými, bo, s takými um, želaniami. A samozrejme, my všetci sme za tieto body, a, a, ale nuž, my nechceme, ale aby sme boli pápežskejší ako pápeži. Uh, Mm, takže konvergencia, kohezia, toto všetko, o, toto všetko smeruje dole. Ale problém spočíva tiež v tých prostriedkoch, ktoré máme k dispozícii rozvoj mm, vnútorného trhu, patr, žiadny patriotizmus, štruktúrálne opatrenia. Potom tu máme opatrenie číslo 6, alebo smerenie číslo 6, uh, úsporné opatrenia, alebo subvencia a tak ďalej a tak ďalej. Ja viem, že to vás teraz trochu ruší, ale uh, takisto subvencia pre migrantov Mm, tak ako to je v tých stratégiách 1 a 2, ktoré boli odsúhlasené komisiou a ktoré vlastne sú s prírodnými opatreniami, opatreniami e, k mm, správe o ekonomickom rozvoji 2017. Nož, aj sme to kritizovali, aj sme tu niečo konštatovali. Áno, a táto správa tomu trochu odporuje, pretože na strane 62, teraz budem citovať, e, máte uvedené, pani spravodajkňa, že sociálne problémy sa prenášajú z jednej generácie na druhú. A toto riziko je o to väčšie, čím e, vyšší je podiel osôb, ktoré majú um, migračné zázemie. To znamená, a to som vás teraz citoval záverom. Teda, dovolte mi povedať, že my si skutočne želáme usmernenia. Usmernenia, ktoré by ale boli dosiahnutelné, ktoré by sa dali kvantifikovať. A nástroje by sa možno mali spochybniť, pán Kambežombo. Mm, neafektovať len v rámci európskej politiky pre zamestnanosť. My to tu máme každý rok na programe. Každý rok, každých 10 rokov. Pani spravodajkňa. Ja vám nechcem pripisovať nejakú vinu, ale chápem vaše rozhorčenie alebo rozčarovanie. Ďakujem. Pani Canoka? Zanoka? Dostanete slovo ešte na záver. Áno, ďakujem. Pani Ždanovka to má. Áno, ďakujem veľmi pekne. Mm, a to sú skutočne zaujímavé poznatky, ktoré som si teraz vypočula od pána Martana. A, no, ja aj naďalej verím v Európsku úniu a na európsky sociálny model. Ja pochádzam z nového členského štátu, a My sme boli osem eh, stredo- a východoeurópskych krajín, ktoré sme pristúpili v roku 2004 a potom eh, bolo ďalš, boli ďalšie, ďalšie členské štáty, ktoré pristúpili a teraz máme eh, o mnoho viac členských štátov, ale ja nie som spokojná. Som všetko iné ako spokojná. Pretože s tým prehlbujúcim, s tou prehlbujúcim sa priepasťou medzi tými členskými štátmi, ktoré sú bohatšie a tie, ktoré sú chudobnejšie a potom s tými opatreniami, úspornými opatreniami a tak ďalej a tak ďalej. Ja si myslím, že by sme to mohli zvládnuť. Vypracovať text, za ktorý sa postavia mnohé politické zoskupenia. Ja som už povedala, že naše stanovisko, stanovisko Európskeho parlamentu e, chceme z, zastupovať ako celku. A s, takou silným, s, takým, s takou silnou väčšinou tu môžeme e, sa dostať do takej dobrej východiskovej polohy. No, my tu máme sociálny pilier a ja len dúfam, že budeme môcť vypracovať príslušný dokument. Jediný problém, ktorý ešte momentálne vidím, je to, že nevieme, ako rada bude reagovať na pozíciu parlamentu. Tu ešte máme množstvo otáznikov. Ale musíme ako zvolení e, zástupcovia občanov e, urobiť svoju prácu. Musíme zastupovať e, záujmy občanov, na to sme boli zvolení. A a to sú tie sociálne práva, ktoré chcú mať naši občania zastúpené a my musíme robiť všetko preto, aby sme toto aj dosiahli. Áno, ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Dobre, takže máme tu aj zástupcu komisie. A prípadne sa chce niekto z vás ešte vyjadriť? Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem za to, že máme možnosť vyjadriť sa tu. Najskôr sa chcem poďakovať za pozvanie a chcel by som povedať následovné. Tie usmernenia pre mm, zamestnanosť eh, sa tu príjmali v ich zásadných základnej podobe. Takže my sme tieto zásady porovnali a snažili sme sa uh, zistiť a teda i nejako zabrať, zavracovať do nových usmerení. To je síce nové, e, aj tie sociálne práva, teda za e, týchto sa, zast, týchto sa zastávajú všetky členské štáty. To znamená, že my tu máme e, plnú podporu. Tešíme sa veľmi na spoluprácu s pani spravodajkyňou, s tými spravodajcami a pokiaľ by ste chceli ešte ďalšie nejaké vysvetlenia, tak sme vám radi k dispozícii. Nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Teraz okrem toho máte nejaké otázky? Nie, zdá sa, že nie. Dobre, takže sme boli v podstate podstatne eh, rýchlejší, ako sme pôvodne plánovali a teraz teda by sme mali mať 40-minútovú prestávku, kým prejdeme k ďalšej e, téme a to je zlučiteľnosť súkromného a pracovného života. Ja viem, že mnohí naši členovia chceli sledovať túto diskusiu a teraz mi nie je celkom jasné, čo máme urobiť. Is there a commission representative for work-life balance? Uh, sú tu, uh, je tu zástupca komisie na túto tému, ktorý by mohol už teraz začať prípadne, mm, pokiaľ by... Dobre, tak nechajte nám chvíľku, pár minút času. Hmm. We'll, we'll Dáme si krátku pauzu a potom budeme pokračovať s touto témou. Yes, we hear now that there will be uh, uh, representatives. Bude tu predstaviteľ z komisie o 7 minút, takže máme 7 minútovú pauzu a potom budeme pokračovať.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

Uh, uh, Vážení priatelia, trošku sme predbehli náš pôvodne plánovaný harmonogram, ale nemyslím si, že sa môžeme hrať nejaké hry. Ďalších 20 minút budeme pokračovať ďalej. Budeme pokračovať ďalej podľa pôvodného projektu, v každom prípade ale predbehli sme náš harmonogram o 20 minút. Začnem tým, že dám slovo zástupcom komisie, ktorí majú aj prezentáciu k tomuto bodu programu a povedia nám niečo o rovnováhe medzi pracovným a rodinným životom. Je to DG Ample a DG Just. Um, ehm, toto spoločne zastúpení a dovolte mi dať teraz slovo zástupcom DG Ample. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Príjemné popoludnie vám všetkým. Skutočne e, sa pokúsime pokryť tie hlavné aspekty nášho balíčka pre rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom. Ako určite veľmi dobre viete, táto, sú, to je to súčasť sociálneho balíka, sociálneho piliera. E, snažíme sa vysporiadať s niektorými zostávajúcimi výzvami, ktoré nám zostávajú a tie Hlavné výzvy sú vlastne návrh nariadenia a oznámenie komisie, ktorým teraz čakajú. Takže, ako určite veľmi dobre viete, minulý rok v apríli komisia schválila Európsky pilier sociálnych práv, ktorý bol potom následne aj podporený na záver roka. Je to taká odpoveď na rapidné zmeny, ktoré momentálne prebiehajú v našej spoločnosti, na pracovisku, demografické starnutie, digitálne zmeny Európy a samozrejme globalizácia. Tieto zmeny vytvárajú tak príležitosti ako aj výzvy. No a tento pilier je predovšetkým o tom, že sa snažíme zabezpečiť ľudské práva, teda pracovnoprávne práva, z oči voči týmto novým socioekonomickým realitám. A má to byť taký základný kompas v rámci ekonomickej a sociálnej konvergencie a tento pilier vytyčuje 20 základných pilierov, ktoré tu vidíte aj na obrázku. Tri z týchto 20 e, princípov sú priamo prepojené s celkovým cieľom iniciatívy rovnováhy medzi rodinným a pracovným životom. Je to otázka rodovej rovnosti, otázka rovnakých príležitostí, no a potom samozrejme je to otázka Eh, princípu rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom, ktorý odkazuje na právo rodičov a na poskytovateľov starostlivosti, teda ľudí, ktorí majú nejaké eh, zodpovednosti v oblasti poskytovania starostlivosti, mali flexibilné pracovnoprávne usporiadania. Rovnako volá po vyváženom prístupe eh, k pracovnoprávnym režimom, tak pre mužov ako aj ženy to súvisí aj s tými konkrétnymi aspektmi tejto e, iniciatívy, a to je napríklad starostlivosť o deti a dlhodobá starostlivosť o rodinných príslušníkov. Mm, dovolte mi povedať teraz pár slov o tých hlavných výzvach, ktoré sa nachádzajú v pozadí tejto iniciatívy pre pracovno, pracovno-rodinnú rovnováhu života. Je to v prvom rade otázka zásadných zmien na pracovnom trhu. Vidíme, ako sa mení aj pomer um, mužov a žien na trhu práce. Vidíme stále viac a viac žien, má vysokú mieru kvalifikácie a ich miera zamestnanosti sa výrazne zvýšila. Aj napriek tomuto pozitívnemu trendu ale vidíme, že ženy sú stále nižšie zastúpené v pracovnej sile, v pracovnej populácii. Napríklad vieme, že celková miera zamestnanosti žien je zhruba o 12 pod mierou zamestnanosti mužov a keď na ekvivalente plnej, plných pracovných úväzkov je to ešte viac, je to 18 pri plných pracovných úväzkoch. V niektorých krajinách to môže byť ešte viac. Ehm, najmä keď zoberieme do úvahy aj väčší počet žien, ktoré v týchto krajinách tradične pracujú na čiastočný úvezok. Okrem toho, ženy sú postihnuté aj ehm, mzdovými rozdielmi. V priemere v Európskej únii je to 16-percentný rozdiel v odmeňovaní, ako asi viete. V súvislosti s tým, rodičovstvo a ostatné e, povinnosti alebo za otázky starostlivosti o rodinu sa snajú, sú hlavným takým hnacím mechanizmom týchto povinností. Ženy v priemere v Európe až dvakrát viac času venujú poskytovaniu starostlivosti a iným podobným aktivitám takmer vo všetkých členských štátoch a takisto aj e, vo všetkých členských štátoch sa výrazne zvyšuje ten rozdiel v zamestnanosti mužov a žien potom, ako ženy majú deti. Takže tam sa tie nožnice roztvárajú to v priemere 9% v prípade žien, ktoré majú jedno dieťa a môže to ísť až na 30% v niektorých krajinách. Takisto vidíme, že pre mužov má rodičovstvo opačný dopad. V priemere otcovia jedného dieťaťa majú väčšiu šancu byť zamestnaní, než tí, ktorí nie sú rodičia, aspoň jedného dieťaťa. Takže miera zamestnanosti jedného dieťaťa do 6 rokov je o 12 vyššia, než tých mužov, ktorí nie sú otcovia. V niektorých krajinách je ten rozdiel až 18 Ďalej, čo sa týka celkového dizajnu politík, tak máme tu také tri hlavné výzvy, ktorým, ktoré tento balíček identifikoval, ktoré prispievajú k nerovnovážnemu eh, deleniu povinností je to v prvom rade e, neadekvátna e, miera flexibilných nastavení, ktoré tam sú. A ok. Ďalej je to otázka e, návratnosti domov alebo návratnosti na trh práce. Potom ako e, žena vlastne naďalej poskytuje starostlivosť o rodinných príslušníkov. E, je to samozrejme otázka dostupnosti a prístupnosti takýchto nastavení alebo foriem dovoleniek. Je to rodičovská dovolenka alebo otcovská dovolenka. Do akej miery sú prístupné a do akej miery sú reálne nasaditeľné. To má samozrejme veľký dopad na rozdelenie práce práce a starostlivosti. Takisto to má aj dopad na celkovú mieru e, zamestnanosti alebo perspektívu zamestnateľnosti každej ženy. Tie členské štáty, ktoré e, napríklad e, vytvorili aj priestor pre platenú otcovskú alebo rodičovskú dovolenku mužov, následne zažívajú aj väčšie alebo pozitívnejšie výsledky v oblasti návratnosti žien do práce, ich zamestnateľnosti, ako aj vo väčšom zapájaní mužov do rodinného života čo sa týka poskytovania starostlivosti o ďalších závislých rodinných príslušníkov, to samozrejme tiež má zásadný dopad. Tu vidíme veľký rozdiel medzi mužmi a ženami e, vidíme, že tam, kde sú nejaké ustanovenia, ktoré by napomáhali tomu, aby sa účinnejšie rozdielovala starostlivosť o starších rodinných príslušníkov, väčšinou to preberajú ženy, čím následne klesá ich zamestnanosť a je to aj opäť nedostupnosť flexibilných režimov, vedie k tomu, že opäť najmä predovšetkým ženy odchádzajú z trhu práce keď e, poskytujú starostlivosť alebo starajú sa o rodinných príslušníkov iné režimy, ako napríklad eh, práca na diálku, flexibilné pracovné hodiny, znížené úväzky alebo nejaký pracovný úväzok naopak zvyšujú mieru zapojenia žien do druhu práce. Ďalšia veľká výzva, ktorá prispieva k tomu nerovnovážnemu rozdeleniu zodpovedností medzi mužmi a ženami, je nedostatok prístupných a dostupných a kvalitných formálnych eh, služieb starostlivosti, či už sú to deti, školská družina alebo dlhodobá starostlivosť o starších rodinných príslušníkov. Um, dostupnosť takýchto, nedostupnosť pardon, takýchto služieb starostlivosti o deti spôsobuje opäť to, že ženy nevstupujú na trh, práci, na trh práce. Máme v tomto smere aj vytýčené cieľo, o ktorých určite veľmi dobre viete, rovnako ako aj v rámci Európskeho paktu pre rodovú rovnosť. Máme celkový cieľ ďalej zvyšovať prístup k formálnej detskej starostlivosti alebo starostlivosti o deti nedostatok takýchto inštitucionálnych režimov alebo starostlivosti opäť vedie k tomu, že ženy preberajú e, tú rolu neformálnych poskytovateľov starostlivosti. Namiesto toho e, aby pracovali. Opäť vidíme, že tá najvyššia miera poskytovania neformálnej starostlivosti je e, výrazne dominantná najmä medzi ženami vo veku 50-60 rokov. Tam je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že to práve túto starostlivosť budú poskytovať ženy než muži. Ďalšia, tretia výzva, ktorá vedie k um, nerovnobernému rozdeleniu zodpovedností a povinností medzi mužmi a ženami sú ekonomické demotivačné faktory pre tých druhých eh, zarábajúcich členov rodín, aby boli motivovaní pracovať. Napríklad je to teda otázka daňového zvýhodnenia, prenesiteľných daňových bonusov alebo odpočítateľných položiek, um, zníženie benefitov a tak ďalej. Takže to vlastne spôsobuje uh, znevýhodnenie druhého, uh, druhého človeka s príjmom v rodine. Takýmto spôsobom sú vlastne demotivované ženy najčastejšie, aby sa vrátili na trh práce, respektíve aby sa zvýšil ich úvezok. Sú tu aj tzv. veľké fiškálne e, demotivačné faktory, e, ktoré spôsobujú to, že v týchto členských štátoch potom dochádza vlastne k demotivácii žien na na trhu práce. Vidíme, že e, nerovnomerne sú vlastne v niektorých členských štátoch udelované rôzne pridávky na deti, odpočítateľné daňové položky a iné stimuly Celkovo to vlastne sa prenáša e, do verejných, ale aj súkromných nákladov, pretože občania čelia vlastne nákladom, ktoré nákladom, ktoré sú spôsobené. Opäť je to jednak zníženie príjmu, vyššie riziko chudoby, e, muži e, sú viac v konflikte rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom, deti sú viac vystavené riziku chudoby, firmy a podniky majú nedostatky pracovných zručností, ľudí s pracovnými zručnosťami majú problém uchovať si pracujúcich, je tam, za nižšie trendy produktivity, nižšia miera zapájania žien do manažerských pozícií a funkcií a podobne. Verejné rozpočty členských štátov sú opäť eh, vlastne eh, vyčerpávané práve kvôli týmto výnákladom, ktoré sú tým spôsobné a ekonomika znáša náklady rodovej nerovnováhy na trhu práce, ktoré hovoria, že ten celkový náklad môže byť až 370 miliard eh, ročne, zhruba 3 HDP EÚ čiže je to menej ako niečo nesignifikantné. Zahárňa to napríklad mm, mrhanie verejnými prostriedkami, ďalej je to otázka Um, prístupu k vzdelávaniu a ďalším témam nevyužitý ekonomický potenciál a podobne. Takže iniciatíva uh, rovnováhy medzi rodinným a pracovným životom sa snaží vysporiadať sa s týmito výzvami a to najmä v kontexte uh, toho, aby uh, sme sa nadviazali vlastne nad tú smernicu o rodičovskej materskej dovolenke. Je to vlastne nad rámec tejto rodičovskej dovolenky aby sme brali do úvahy všeobecné potreby a trendy v spoločnosti. Táto nová iniciatíva je zameraná na to, aby sme e, sa venovali zastúpeniu žien na trhu práce. Je to najmä kombinácia rôznych európskych nástrojov, ktoré umožnia účinnejšie zapájanie rodičov a iných ľudí, ktoré majú povinnosti pri poskytovaní starostlivosti do tohoto života. Zároveň e, máme povzbudiť e, lepšie zdieľanie alebo lepšiu delbu zodpovednosti medzi mužmi a ženami. Táto iniciatíva zahŕňa kombináciu rôznych nástrojov a všeobecnosti aj konkrétny návrh smernice ktorý by z tohto mal vyplývať a samozrejme spomínal som, jedným z tých výstupov má byť aj oznámenie komisie. Takže tie, jeden z tých hlavných prvkov tohoto návrhu pre smernice ktorá práve nadvezuje na ten existujúci široký rámec a vlastne rozvíja ďalej tie práva, ktoré sú už zakotvené. Zároveň zavádza aj niektoré nové legislatívne um, ustanovenia. Je to vlastne rozšírenie otcovskej, rodičovskej dovolenky, tak aby otec mohol minimálne 10 dní takéto dovolenky čerpať v čase vokolo, alebo teda po narodení dieťaťa, bolo by to vlastne Eh, bola by tam tá renumerácia minimálne na úrovni, ehm, na, na úrovni penky. Takže to by malo vlastne spôsobiť väčšie zapojenie mužov, eh, nižšia miera stresu pre ženy a zavedenie tohoto princípu by malo mať aj zároveň väčší prínos eh, v oblasti zapájania žien na trhu práce malo by tam byť vlastne väčšia motivácia pre tých, ktorí čerpajú takúto rodičovskú dovolenku alebo otcovskú dovolenku, aby sa viac zapájali. Trend sme napríklad videli v Portugalsku, kde sa výrazne zvýšila možnosť mužov e, byť doma, tak až 80 mužov využíva takúto dovolenku a čerpajú ju. Čo sa týka posilnenia rodičovskej dovolenky, tu som teda hovoril o otcovskej dovolenke, plňa tlmočník, pri rodičovskej dovolenke, e, tak táto, takáto dobrovoľná, dobrovoľný režim existuje už v Európskej únii. Je to vlastne až 4 mesiace, ktoré si rodič môže vyčerpať do veku 8 rokov Momentálne môžu si rodičia navzájom prenašať až 3 mesiace od jedného rodiča k druhému, čo opäť vedie k tomu, že zase túto um, hlavnú časť bremena preberajú matky. My sa snažíme zachovať toto štvormesačné obdobie, ale zmeniť to tak, aby sme tam zaviedli aj kompenzáciu tým, že táto lehota už nebude prenositeľná medzi jedným a druhým rodičom. Uh, tí rodičia, ktorí si požiadajú, môžu si rodičia požiadať o čerpanie tejto dovolenky flexibilným spôsobom a to až do veku 12 rokov dieťaťa. Takže snažíme sa E, vlastne e, mapovať aj to, ako členské štáty sa správali v tomto smere. Videli sme, že tie členské štáty, ktoré zachovali takúto možnosť pre mužov a zachovali tam aj vlastne e, mieru odmeňovania, podobne ako pri matkách, tak videli aj pozitívne trendy v oblasti návratu žien na trh práce a pozitívne trendy v účinnejšom prerozdeľovaní rodinných povinností medzi mužmi a ženami. Napríklad Švédsko a Nemecko sú také príklady. Návrh smernice tiež zahrňa ustanovenia pre poskytovateľov starostlivosti, tých, ktorí sa starajú o dlhodobo chorých alebo iných závislých rodinných príslušníkov. E, momentálne nie je žiadna európska legislatíva, ktorá by hovorila o takéto dovolenke pre poskytovanie starostlivosti alebo o ČR alebo niečo podobné. E, takýmto spôsobom sa vlastne umožnilo i pracovníkovi, aby zobral časť voľna pre nečakané a neplánované rodinné situácie Ehm, takže vidíte ten napravo návrh, aby ehm, pracujúci minimálne 5 e, dní ročne mohli čerpať za takýmto účelom, ktoré boli minimálne kompenzované na úrovni penky a v tých prípadoch, keď to je adekvátne odôvodnené. Ehm, návrh takisto obsahuje aj niektoré ustanovenia pre flexibilné e, pracovné hodiny. Zároveň je to právo aj požiadať o flexibilné pracovné hodiny. Momentálne smernica o rodičovskej dovolenke umožňuje požiadať o znížené alebo flexibilné pracovné hodiny po návrate z rodičovskej dovolenky a e, smernica o práci na čiastkový väzok E, umožňuje rozšírenie tohoto režimu pre všetkých pracovníkov na čiastočný úvezok. Takže tento návrh vlastne predpokladá, aby všetci rodičia detí do 12 rokov života mohli požiadať o nejaký typ flexibilného pracovného režimu a to či už vo forme znížených, zniženého počtu pracovných hodín alebo flexibilných e, pracovných hodín alebo tým, že, bude im, e, že budú môcť čerpať istú mieru flexibility na základe dohody s zamestnávateľom. Okrem toho všetkého, Návrh predpokladá aj zariadenie ochrany pred prepustením pre pracovníkov, ktorí takéto práva budú čerpať. Takže tu vidíme tie hlavné prvky, hlavné aspekty toho, tejto navrhovanej smernice e, o rodičovskej dovolenke, niektoré aspekty, ktoré sa nenachádzali v tej pôvodnej legislatíve. Ehm, sú tu ustanovenia, ktoré hovoria aj o ehm, čerpaní týchto režimov nad rámec existujúcich ustanovení, najmä sú to aj režimy poskytovania starostlivosti pre iných členov rodiny ehm, a je to opäť vlastne ochránenie aj ďalej iných flexibilných režimov práce, ktoré opäť rozširujú ten existujúci rámec o nové možnosti a nové funkcionality. S celkovým cieľom, aby sme doplnili e, tento legislatívny návrh, tak tá iniciatíva tiež obsahuje aj sadu nelegislatívnych opatrení, e, ktoré majú podporiť členské štáty v e, dosahovaní lepšie rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom. Tieto opatrenia sa nachádzajú v oznámení, ktoré sprevádza túto iniciatívu, kde máme tri hlavné priority vytýčené. Tou prvou prioritou e, je práve e, sú práve vlastne dovolenky súvisiace s rodinným životom, flexibilné pracovné usporiadanie a ten hlavný cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, je návrh smernice, to je vlastne hlavný taký hmatateľný cieľ, ktorý sme si vytýčili. Zároveň chceme predložiť aj akčné body pre účinnejšie presadzovanie existujúcej smernice, najmä čo sa týka ochrany pred prepustením zlepšiť zber dát a e, identifikovať inovatívne projekty prostredníctvom napríklad e, rôznych európskych mapovacích programov. Ak už bolo spomenuté, tak e, oblasť služieb formálnej starostlivosti a, a odstraňovanie takých demotivačných ekonomických faktorov sú ďalšie témy, ktorým sa musíme venovať, aby sme zvýšili mieru zastúpenia žien na trhu práce. Uh, to sa potom e, opiera o také dve ďalšie oblasti politík. V prvom rade chceme predstavovať vlastne e, opatrenia, e, alebo identifikovať nedostatky, ktoré majú členské štáty v týchto oblastiach. Chceme teda zlepšiť aj zber dát, určiť tie problémové trendy, ďalej monitorovať tieto trendy v rámci kontextu európskeho semestra, čiže presnejšie je zmapovať túto situáciu a zároveň chceme povzbudiť aj výmenu dobrých skúseností a zlepšiť e, dodatočné financovanie cez e, iniciatívy ESIF a e, nástroje SF. Takže to sú tie hlavné aspekty iniciatívy rovnováhy rodinného a pracovného života. Dovolte mi poďakovať vám za vašu pozornosť a na záver mi dovolte spomenúť, že hoci priznávame, že členské štáty majú rozdielne kultúry a systémy, ktoré sú zavedené, rovnako sme presvedčení aj to, že um, že má zmysel navzájom spolupracovať, vymieňať si tieto praxe, takúto skúsenosť a celkovým cieľom je dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi rodinným a pracovným životom a prekonávať tieto výzvy, na európskom trhu spoločne a teda, že mnoho dokážeme dosiahnuť e, v rámci spolupráce na európskej úrovni. Ďakujem pekne. Thank you. Uh, e, DJ Ďakujem pekne, DG Just. Je tu zastúpené alebo nie? Colisa Englund. Sorry. Colisa Englund. He is. Um, no, Okay, great. Thank you for being here. Please. Ďakujeme pekne za to, že ste prišli medzi nás. Usadte sa a potom sa môžete vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že v tejto fáze máme viaceré prvky, ktoré sme vlastne naznačili v rámci tejto iniciatívy. A nie som si istý, ale nechceme to teraz rozši- sa k tomu vyjadrovať úplne do detajlov, ale je to istotne súčasť toho európskeho sociálneho piliara, tieto formy právnej a neprávnej pomoci. Už sme o tom vlastne hovorili e, v stručnosti aj s členskými štátmi a hlavným cieľom tejto iniciatívy v kontexte Európskeho sociálneho piliera podľa mňa je zabezpečiť ďalší pokrok v oblastiach rodových vzorov, kde vidíme, že ešte stále je priestor na ďalšie zlepšenie, napriek teda tomu pokroku, ktorý sme už zaznamenali v porovnaní napríklad s predchádzajúcim období. Vidíme, že tu je teda priestor na ďalší vývin situácie zo strany Európskej únie, aby sme po- podporili pokrok v tejto oblasti. Thank you. Uh, then I'll give the floor. Ďakujem pekne a teraz dostanú slovo Dostane slovo spravodajca za výbor EMPL, pán Kasa, za EPP. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Chcel by som sa v prvom rade poďakovať komisii za to, že tento návrh predložila. Ďakujem aj za vašu prezentáciu, pane. Tento návrh, ktorý je dobre načasovaný a potrebný na to, aby sme zlepšili tie úpravy medzi pracovným a súkromným životom, pokiaľ ide o dovolenky, ako sme tu počuli, na to, aby sme jednoducho ozrkadili tie meniace sa modely v našej spoločnosti. Tento návrh takisto má za cieľ zvýšiť aj množstvo čerpania dovolenky rodičovskej a všetky tieto návrhy vlastne majú pomôcť riešiť malé zastúpenie žien, tak ako ste na tom poukázali, pokiaľ ide o pracovný trh, tým, že chceme zlepšiť podmienky zosúladenia súkromného a pracovného života. A preto je veľmi dôležité, aby naša práca odzrkadlovala túto realitu vo vyváženom spôsobe. A takisto treba povedať, že toto je vlastne prvý návrh, ktorý vzýšiel z piliera sociálnych práv, ktorý bol práve podpísaný zo strany troch inštitúcií vo Švedsku minulý rok v novembri. Videli sme vlastne aj v prezentácii tohto návrhu. Zavádzajú sa viaceré nové prvky, ktoré majú za cieľ pomôcť riešiť tie anomálie, ktoré existujú v snahe dosiahnuť tú vyvážnosť medzi súkromným a pracovným životom, tak pokiaľ ide o tých, ktorí sa starajú rodinných príslušníkov, ako aj rodičov. Sú tu viaceré nové prvky a nové body, ktoré v súčasnosti prerokúvávam s zúčastnenými stranami. Ide tu práci, o prácu, ktorá práve prebieha a vyžaduje si to ďalšiu konzultáciu na to, aby sa nám podarilo dosiahnuť tú správnu mieru vyváženosti v tomto okruhu legislatívy. Chcel by som uvítať skutočnosť, že návrhy, pokiaľ ide o vyváženie pracovného a súkromného života, tu sa sústredíme aj na tých starost, tých, ktorí sa starajú o rodinných príslušníkov, pretože aj títo predstavujú veľké množstvo našej populácie, napríklad pokiaľ ide o otcovskú dovolenku, to, čo sa tu navoruje napríklad v kontexte otcovskej dovolenky, ja si myslím, že to je realizovateľný pokrok, ktorý sme v tomto návrhu dosiahli a takisto si myslím, že je to skutočne dosažiteľné. A pokiaľ ide o návrh rozšíriť flexibilné pracovné podmienky na všetkých pracujúcich rodičov, ja si myslím, že toto je takisto platný návrh, ktorý má opodstatnenie. Samozrejme, vyžaduje si to ešte doladenie a až potom sa budeme môcť pohnúť dopredu v rámci tohto návrhu, ktorý vlastne odzrkadľuje zmeny v rámci pracovných metód, kde sa sústredíme v hlave na tú otázku zosúladenia súkromného pracovného života. Na druhej strane očakávam, že dosiahneme určité kompromisy, pokiaľ ide o navrhovaný navrhovanú štvormesačnú dovolenku rečovsku, ktorá bude netransferovateľná je to vlastne niečo, čo treba prerokovať ešte detailnejšie so súčasnenými stranami na to, aby sa nám podarilo dosiahnuť tú práv, správnu mieru vyváženosti, ktorá bude e, prístupná pre obe strany. Ďalší prvok, ktorý pravdepodobne si bude vyžadovať ešte dodatočnú diskusiu, je objasnenie, pokiaľ ide o platby v prípade choroby, pretože toto sa môže interpretovať odlišne v jednotlivých členských štátoch. V mojom kontexte to vnímam tak, že ale vyžadujú si to ďalšie konzultácie na to, aby sme mali lepšie, lepšie zohľadnené všetky uhly pohľadu zo strany zúčastnených stran A na záver by som chcel už iba zdôrazniť to, že sa snažím dosiahnuť tú vyváženosť medzi úvodom, medzi zavedením práv na to, aby sa zosúladil pracovný a súkromný život a aby sa to zosúladilo s správnym fungovaním priemyslu, predovšetkým pokiaľ ide o malé a stredné podniky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Káza. A teraz dostane slovo predstaviteľ SND Maria Arena. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ospravedlňujem sa za to, že meškam, ale niekedy sa ťažko zosúľadí už len to pracovné aj tu v parlamente medzi jednotlivými výbormi. Ďakujem veľmi pekne pánovi Kazovi za úvodné slova, ktoré urobil, aby nás voviedol do problematiky, pokiaľ ide o dosiahnutie toho, e, tej vyváženosti. Po Francúzsku sa realizovala štúdia a to poukazuje, myslím, že táto štúdia by sa mohla rozšíriť na vlastne všetky členské krajiny Európskej únie. Poukazuje sa na to, že 57% zamestnancov má ťažkosť jednoducho e, plniť si administratívne formality rodi- povinnosti v domácnosti a z tohoto 16% jednoducho nezvláda jednoducho tie rodi- doma- povinnosti v domácnosti, ktoré sú dôležité. A pokiaľ ide o čas pre sociálny život, to je takisto komplikované pre väčšinu. 51% zo zamestnancov má takisto ťažkosť na to, aby vôbec mali čas na svojich blízkych. Asi 48% má problém nájsť e, si teda čas na organizáciu sociálneho života svojimi priateľmi. Takže otázka je, či skutočne chceme E, venovať všetok čas pre prácu, alebo chceme prácu si zarobiť na lepší život. Ja musím povedať, že tá druhá hypotéza sa mi oveľa viac páči, to znamená, chceme pracovať na to, aby sme mali lepší život a toto je cieľom, ktorým by sme sa mali držať všetci. A v tomto kontexte by som sa chcela poďakovať tej iniciatívy komisie, iniciatívy komisie pretože sme vlastne zažili tú drámu na začiatku legislatívy, kde sme upustili od tej smernice, pokiaľ ide o materskú dovolenku Hovorím o dráme, pretože vlastne bola to vynimočná práca, ktorá bola vykonaná zo strany Európskeho parlamentu, ale zo strany Európskej komisie, ale bohužiaľ bola to nevôľa zo strany rady a bolo zjavne ťažké urobiť nejaký pokrok v rámci tejto témy a napriek všetkému komisia v súčasnosti urobila teda iniciatívu, prijela iniciatívu, pretože si myslím, že komisárka si uvedomuje, že ťažkosti v súčasnosti nespočívajú iba na úrovni zosúladenia života a práce, ale takisto aj pokiaľ ide o podniky, ktoré majú ťažkosti na to, aby sa našla tá vyváženosť medzi napríklad mužmi a ženami na pracovisku. To znamená, táto téma sa týka takisto konkurencie v podstate na pracovisku, keď vieme, že viac ako 50 zamestnancov sa necíti e, docenených a vidíme, že aké očakávania sú zo strany teda jednotlivých zamestnancov. Ak ženy s diplomom nemajú možnosť vstúpiť na trh s prácou, tak vlastne plýtvame peniazmi, pretože platíme za ich štúdium, za štúdium, ktoré sa potom neohodnotí na pracovisku s právnou hodnotou. Pozrieme sa na jedno číslo. Žena, ktorá má tri deti, miera účasti takejto ženy na trhu práce sa znižuje o 50%, zatiaľ čo muž, čo má tri deti, jeho miera je vlastne na úrovni 80%, pokiaľ je úspech na pracovisku. Takže vidíme, aký stereotyp zažívame v Európe. To znamená, musíme začať konať. Máme tu Ligu žien, ktorá je vlastne v tejto sieti zaangažovaná ktorá prijala iniciatívu zo strany komisie pozitívne. Pripomínam tri piliere. Prvý pilier je rodičovská dovolenka, otcovská dovolenka desiatich dní, ktorá je platená. Myslím, že to je dôležité na to, aby otcovia takisto boli v tejto rodinnej sfére opätovne prítomní, pretože zohrávajú úlohu v rámci rodiny. Ale vieme veľmi dobre, že ak tieto dovolenky nebudú záväzne, tak vlastne ten sociálny tlak vo firmách je taký, že oni si tú dovolenku potom vôbec nezoberiu. Ale ak to je neplatené, tak to vlastne súvisí s tým, že vlastne muž príde o ten svoj príjem. Takže je tu tá vôľa mať platenú dovolenku a to je veľmi dôležité. Druhý, otcovská dovolenka. Ja viem, že by sme mohli sa venovať tejto otázke, pokiaľ ide o tú tému transferovateľnosti, ale pokiaľ ide o otcovskú dovolenku, treba povedať, že otcovia si iba v miere 2,7% berú túto dovolenku. To znamená, ak sa pozrieme na tú rodičovskú dovolenku, tak je to iba 2,7 mužov, otcov, ktorí si berú túto dovolenku. Takže treba jednoducho prijať túto transferabilitu na to, aby viac mužov si brali túto dovolenku, pretože ten stereotyp je taký, že ak je to transferovateľné, tak si to skôr berú ženy. To znamená, potrebujeme na to diskusiu, prečo chceme takúto dovolenku a ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme aj mužov zase voviedli do tohoto procesu dovolenie kocovských a ja si myslím, že sme jednoducho nahony vzdialení, pokiaľ ide o tú paritu na úrovni rodičovskej dovolenky a pokiaľ ide o vyplácanie tejto dovolenky, to je takisto dôležité. Prečo tie platby sú dôležité? Pretože ak to nebude platené, ja uvedomujem si, že sú to argumenty, ktorí hovoria, že to je jednoducho pre podniky drahé. To je jeden z dôvodov, prečo si ja myslím, že v rámci tej iniciatívy zo strany komisie je tu návrh, ktorý bol predložený a ktorý treba zobrať do úvahy, že tu musíme podporovať systém solidarity. A to je dôležité a zaujímavé. Je tu tento systém solidarity a z toho to treba vychádzať, pokiaľ ide o vyplácanie tejto dovolenky. Nemajú to platiť podniky. A ja tu rozumiem tomu argumentu pána, pána Kasu. Ja viem, že sú to veľké výdavky pre firmy, ale nemôže sa to znášať iba individuálne na úrovni firiem. A preto táto solidarita je veľmi dôležitá. Ale teraz sa budem venovať tomu, či to je platené alebo nie. Ak to nebude platené, čo sa teda udeje? V súčasnosti tu nie je žiadna solidarita, sú to vlastne domácnosti, ktoré platia takéto zníženie pracovného času sú to ženy, ktoré musia za to zaplať, pretože to nie je pletené. Čo musia urobiť? Jednoducho takto sa ochudobnia, pretože jednoducho musia opustiť pracovisko. A keď hovoríme, že to bude platené, ja počujem tie argumenty, vnímam tie argumenty zo strany podnikov, ale pozrieme sa na ženy, ktoré jednoducho sú pod hranicou chudoby, keď vidíme, že tu je napríklad jednorodičovská rodina, matka samovychovateľka a matka musí zobrať tú dovolenku a v týchto prípadoch jednoducho to nie je žiadna solidarita, platia na to vlastne tí rodičia. Je tu ten argument, že kto bude platiť. No podľa mňa, ja by som bola rada, ak by tu bola tá prvá rovina solidarity na úrovni podnika, aby tu nebola nulová solidarita, aby to nebola tá osoba, mama, matka, pretože častokrát je to práve matka, ktorá je zodpovedná za svoje deti a ktorá sa takto vlastne ochudobní, pretože berie tú dovolenku. A vidíme, aká tu je miera natality, ktorá je jednoducho pod mierou dvoch. Neprekvapuje nás to, je to úplne jasné. Ja si myslím, že musíme ísť smerom k väčšiemu väčšej podpore rodín na to, aby sme zvýšili tú mieru pôrodnosti. A pokiaľ ide o dovolenku, e, tých, ktorí sa starajú rodinných príslušníkov, tá otázka týchto, ktorí sa starajú, myslím, že to je veľmi dôležité, pretože treba venovať čas rodinnému príslušníkovi, ktorý zažíva dramatickú situáciu, či už je o chorobu alebo nejaké iné ťažkosti Takže to je takisto súčasťou nášho sociálneho modelu, musíme to ďalej rozvíjať. A preto teda ďakujem za túto iniciatívu zo strany komisie. Samozrejme, my sme k dispozícii k spravodajcovi, pokiaľ ide o tieto diskusie, pokiaľ ide o možné úpravy, samozrejme, pretože táto iniciatíva podľa môjho názoru musí byť iniciatíva, ktorá musí E, našu legislatívu obohatiť počas, e, po takto ako pána Junckera a musíme takto dostať aj očakávaniam Európskeho parlamentu. Hovorili sme o tom v Göteborgu, ale aj na iných miestach. Treba povedať, že to je konkrétny krok zo strany sociálnej Európy v prospech zamestnancov, podnikov, matiek a detí samozrejme. Takže ďakujem pekne ešte raz za spoluprácu, ktorá je konštruktívna s našim spravodajcom. Ďakujem pekne. Pani Žitňanská, nech sa páči, máte slovo. Ehm, ďakujem veľmi pekne aj komisii za predstavenie tohto návrhu, ktorý ja vnímam nielen ako návrh, ktorý umožní ženám sa viacej zapojiť eh, do trhu práce, ale taktiež návrh, ktorý môže posilniť rodiny, pretože keď hovoríme o otcovskej dovolenke, keď hovoríme o možnosti rôznych flexibilných úväzkov. Hovoríme aj o tom, že tá rodina môže stráviť viacej času spolu a môže teda nielen zarábať a nielen teda robiť, ale aj, aj si užiť spoločný čas. Pre mňa je dôležité, že v tomto návrhu je taktiež poznámka o tom, že musíme rešpektovať a brať do úvahy aj záujmy malých a stredných podnikov, čiže potrebujeme dosiahnuť taký návrh, aby boli zastúpené obidva tieto záujmy, čiže aj záujmy rodín, aj záujmy e, zamestnávateľov. Z môjho pohľadu, keďže veľa pracujem s osobami so zdravotným postihnutím, e, je dôležité tiež možno trošku viacej sa aj venovať otázke opatrovateľov e, a ich postavenia, pretože máme množstvo neformálnych opatrovateľov, ktorí sa musia vzdávať Ehm, či už časti svojho pracovného úväzku alebo celkovo práce, aby sa mohli starať o svojich príbuzných. Čiže tu tiež vidím priestor možno na otvorenie diskusie, akým spôsobom zabezpečiť aj im lepšie postavenie. Taktiež by som rada otvorila otázku aj ľudí, ktorí nie sú v zamestnaneckom pomere, ale napríklad vykonávajú živnosť, ktorá ale napĺňa podstatu zamestnania a tiež e, nemôžu benefitovať dnes z rôznych opatrení. Takže je niekoľko ešte ďalších návrhov, ktoré by som rada priniesla e, do tejto legislatívy a teším sa na spoluprácu s kolegami. You, Ďakujeme pekne, Renate Weber tu nie je, ako vidím. Tania González Peňas, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Dovolte mi tiež poďakovať komisii za túto príležitosť, ktorú nám dali na to, aby sme si takto mohli vymeniť názory k tomuto návrhu smernice. Nazdávame sa, že je to návrh, ktorý je rozhodne veľmi zaujímavý je to návrh, ktorý rozhodne vzbudzuje veľký záujem vo veľkej časti občianskej spoločnosti a takisto aj na strane rodín. Myslíme si, že tam je mnoho veľmi pozitívnych prvkov v tomto návrhu, najmä pre tých, ktorí sú pracujúci, ale zároveň treba povedať, že z nášho pohľadu e, taká jedna chyba e, je, že celé roky vlastne naražame na blokáciu na strane komisie, ktorá blokuje smernicu o materskej dovolenke a my si myslíme, že cieľom by bolo, aby sme všetky tieto smernice zjednotili do jedného legislatívneho dokumentu. Celkovým cieľom by malo byť čo najviac redistribuovať prácu medzi mužmi a ženami. Dnes už vidíme to, že veľká časť tých úloh, ktorá je prenositeľná, napriek tomu stále tomu e, to znášajú ženy tieto úlohy. A muži e, len začínajú postupne e, preberať túto časť zodpovednosti, ale to len vtedy, ak sú za to odmenovaní na úrovni viac ako 80 platu. Inými slovami, je dôležité, aby sme vytvorili veľmi jednoznačný návrh, ktorý bude účinnejšie rozdistribuovať túto zodpovednosť medzi mužmi a ženami, pretože e, kým nebudeme vidieť účinnejšiu mieru distribúcie povinností, rozdelenia povinností medzi mužmi a ženami, tak ťažko môžeme uvažovať o tom, že ženy sa budú zamestnávať za rovnaký podmienok ako muži a budeme mať vlastne dlhodobo nevyvážený e, pracovný trh a poškodené kariérne možnosti žien. Zároveň sme mali možnosť vidieť, e, že tento návrh vlastne obchádza keby tú smernicu o materskej dovolenke. E, takisto je to aj otázka vlastne e, konsolidácie rodinných povinností a starostlivosti, tak e, tam nebolo naplno vyriešené to, čo vlastne stále má riešiť tá pôvodná smernica. Ešte tu niekoľko konkrétnych otázok, ktoré nás trápia. Zamestnávajú to napríklad otázka neprenositeľnosti týchto Ehm, týchto častí dovoleniek, najmä zo strany e, rodičov alebo poskytovateľov starostlivosti. Tam vidíme e, problémy. Napríklad tých 10 dní e, nezahrňa povinnosť. Ale v prípade žien tam sú dva týždne povinné materské dovolenky. Nám sa zdá, že toto nie je veľmi egalitárne. A ďalej, čo sa týka tej rodičovskej dovolenky do veku 12 rokov, nuž tomto smere sa nám zdá, sme mierne skeptickí voči možnosti toho, aby takéto aby cestou takýchto dovoleniek tak e, tí e, e, rodičia boli reálne zapojení do procesu, keď sa narodia, keď rastú, keď reálne potrebujú to rodiče 24 hodín denne. Lebo keď to vlastne rozšírime na 12 hodín, tak sa z toho vlastne stáva skôr taká dovolenka. E, reálna dovolenka, nemyslím starostlivosť o dieťa a nie je to reálna pomoc v tých prvých mesiacoch starostlivosti o dieťa. Čo sa týka odmeňovania, na základe tých dát, ktoré máme, tak vidíme, že muži e, čerpajú tieto dovolenky vtedy, ak sú odmeňovaní na úrovni minimálne 80 mzdy. Takže si myslíme, že tá miera odmeňovania je kľúčovým faktorom v rozhodnutí mužov a ideálne bola, aby bola na úrovni 100%, ak nie, tak aspoň 80%. Ďalšie prvky, ktoré nás znepokojujú, znepokojujú je otázka flexibilných pracovných ustanovení alebo režimov. Je dôležité, aby sme tu pokryli otázku plnej dispozície pracujúceho z domu alebo z iného miesta pracoviska, takže je to otázka práce na diálku. Ďalej je to otázka E, špecifického postavenia e, samostatných rodičov, rodičov, ktorí sa osamostatne nestarajú o dieťaťa, čiže rodiny s jedným rodičom. Ehm, tam by mala byť ešte možno špecifický režim využívania takýchto flexibilných režimov a takisto postavenie samostatne zárobkovo činných osôb. No a v neposlednom rade je to aj otázka toho celkového konceptu rodiny, o ktorom tu hovoríme ehm, my tu hovoríme o koncepte rodiny, ktorý je veľmi taký zúžený a berie Eh, len taký ten konzervatívny pohľad. Musíme si uvedomiť, aký veľmi pestrý je ten režim alebo ten, ten svet dnešných rodín a vyžaduje si to možno taký širší koncept vnímania rodiny, aby napríklad osoba, ktorá potrebuje starostlivosť zo strany eh, niekoho iného by si mohla vybrať, kto jej tú starostlivosť bude poskytovať um, takže možno niekedy má väčšiu blízkosť k susedovi, k priateľovi, než povedzme priamo k niekomu, kto je s ňou priamo um, rodinne zviazaný. Takže to sú niektoré z tých aspektov, ktoré nás e, znepokojujú a radi by sme sa im venovali. V každom prípade vnímame tento návrh veľmi pozitívne ale ďalej budeme pracovať na tom, aby sme ho zlepšili. Ďakujem pekne. Thank you, Madam Zanoka. Ďakujem pekne, pani Ždanoka. we of course took with enthusiasm the proposal of the Commission. I have to say... Áno, ja vítam tento entuziasmus zo strany komisie. Bola som spolu spravodajkyňou za toto uznesenie v parlamente. A chcela by som v rámci uznesenia Európskeho parlamentu E, ktoré sa týka rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ktoré bolo schválené v roku 2016. Mm, ja som e, spolupracovala tiež na tomto za výbor pre ženy. No a pokiaľ ide o tento dokument, tak diskusia bola veľmi rozsiahla. A tá ku bohatú diskusiu, myslím si, budeme mať aj teraz. Predovšetkým, čo sa týka um, otcovskú dovolenku, prenositeľnosť, neprenositeľnosť uh, dovolenky, rodičovskej dovolenky ako takej. Nuž, tu v parlamente uh, väčšina bola za to, aby táto dovolenka bola prenositeľná čiastočne. No a ja Teraz, ak dovolíte, mm, vyjadrím stanovisko svojej skupiny eh, zelených, je eh, som eh, tieňovou spravodajkňou vo výbore pre ženy. Mm, my sme konzultovali s celým rádom vládnych organizácií. Myslím, že pán Kasa mal tiež túto možnosť urobiť. Mm, materská dovolenka alebo teda rodičovská dovolenka. My sme spokojní s tým, že sa to nemení a otcovská dovolenka. Mm, tento návrh na otcovskú dovolenku sa nám nepáči. Nie sme spokojní s tou kompenzáciou, ktorá sa tu uvádza na, úrovne, na úrovni nemocenských dávok, pretože toto je, tvorí minimálne 40 platu. No a my by sme navrhovali, aby to bola vyššia miera, to znamená 60 alebo 80 z platu. Čo sa týka otcovskej dovolenky, najväčšie diskusie bude prebiehať o tej prenositeľnosti. Máme tu určité NGO, ktoré si vyžadujú absolútnu neprenositeľnosť obcovskej dovolenky. A my chápeme, že tu musí byť um, nejaký kompromis, musíme dospieť nejakému kompromisu v tomto parlamentom návrhu, no a Európsky parlament bude e, na tomto stanovisku práve s ohľadom na tento aspekt pracovať. Mm, tá, a čo sa týka tej kompenzácie, tak tu máme rovnaké požiadavky alebo rovnaké stanovisko, ako je tomu v prípade nemocenskej, nemocenských dávok, pretože aj tieto sú veľmi nízke. Potom tu máme matky alebo otcov samoživiteľov. Myslíme si, že v návrhu komisiu, komisie pardon, že ona v osamelých rodičov e, neberie vôbec. A myslím, že môžeme tu mať e, takú, myslím, otcovskú dovolenku v dĺžke trvania jeden mesiac. Pokiaľ je to je len jeden rodič, tak sa môže o túto dovolenku Mm, podeli, rozdeliť s niekým ďalším, buď s rodičmi alebo s partnerom, e, či je to registrované alebo neregistrované partnerstvo, alebo aj s nejakým iným človekom. V každom prípade je potrebné zahrnúť sem aj rodiny, ktorý, ktoré majú len jedného rodiča. My ich nemôžeme vynechať z tejto úpravy, tak ako sme e, si to vypočuli v tom návrhu, že väčšinou sú samoživiteľky matky, ženy a oni sú ponechávané na pospa svojim problémom. Inak, čo sa týka opatrovateľov a ich dovolenku, my sme veľmi radi, že e, táto, ten nový aspekt sem patrí, že sa zahrnul do tohto návrhu ehm, tento aspekt vysoko oceňujeme. Tých 5 dní môžeme brať e, v podstate ako pilotný projekt ktorý je potrebný, na ktorom je ale potrebné ešte ďalej pracovať. No a flexibilné pracovné úväzky. Tieto, toto všetko sú veľmi dobré návrhy, ale um, dávali by sme prednosť tomu, aby sa tu uvádzalo právo vrátiť sa späť do 100% pracovného úväzku, pokiaľ by si to um, jeden z rodičov želal. Takže toto sú naše také úvodné stanoviska pred tými samotnými konzultáciami. Áno, ďakujem veľmi pekne. Je mi ľúto, že to musím takto povedať, ale poprosím vás, aby ste eh, hovorili eh, krátko, pretože eh, pokiaľ budete všetci hovoriť príliš dlho, budete, nebudú sa môcť vyjadriť, že celá to nie je, ale Sean Milan, pani Mila, Melin. Prepačte, prepáčte, pani predsednička, držala som sa v inom výbore a nepočula som vyjadrenia komisie, ale napriek tomu vy, vy, čítala som správy a viem asi, akým akým smerom sa to uberá. Ja som počula o tom strašnom želaní EÚ vyrovnať pozície žien a mužov. Tak keď, no, to, čo sa tam hovorí, že práca Eh, oslobodzuje ženu, ale zotročuje muža. No toto mi je treba eh, vysvetliť. Veľmi ťažko je nájsť rovnováhu medzi ženu, eh, u ženy teda, alebo u muža, ktorí pracujú medzi tým súkromným a pracovným životom. A tretia, tretí aspekt je tu tiež skupina ľudí, ktorí sa starajú o svojich rodičov alebo o rodinných príslušníkov a toto vytvára istú závislosť. My samozrejme chápeme, že ľudia, ktorí sa starajú o e, nejakého rodinného príslušníka, potrebujú svoj, aj svoj osobný život a chceli by tiež pracovať. Je to ale výsada jednotlivých členských štátov a nemalo by to byť upravované smernicami alebo ďalšími predpismi. V každom členskom štáte je potrebné vytvoriť legislatívu, ktorá by umožnila čo v najvyššej možnej miere pomáhať, starať sa o rodinných príslušníkov a ľudský a technicky by sa tu e, ľudia mohli snažiť pomôcť závislým osobám a tí, ktorí majú mm, také udalosti. Ehm, mali by si mať možnosť e, zachovať si profesionálny život. Nie všetci zamestnávateľia toto umožňujú. Je tu relatívne jednoduchý rámec, ktorý by spočíval buď v uzakonitej rodičovskej dovolenky alebo dovolenky pre, tiež pre synovať dcery. A tieto situácie sa ehm, množia. Vieme, že populácia nám stárne a ehm, populácia, e, staršia populácia je závislejšia, pokiaľ chceme mať svojich rodinných príslušníkov a svojich blízkych doma a nie, a nie umiestňovať ich v nejakých zariadeniach. Takže um, tak e, pracovný, ako aj súkromný život je potrebné vybalansovať. Takéto niečo by bolo vítané, samozrejme, ale nemôžeme si vymyslieť, že rodičovská dovolenka presiahne istú dĺžku, ktorá by bránila zamestnávateľom e, normálne riadiť svoj podnik. Takže je potrebné nájsť tú takú balans, takú rovnováhu. Áno, ďakujem veľmi pekne. Teraz ako ďalší. Pardon, máme tu zástupcu z generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť a justíciu a takisto zástupcov e, z výboru pre zamestnanosť. Sme si vypočuli takisto tieňových spravodajcov a teraz e, budeme pokračovať e, pani Kozlovská Rajevič z výboru pre ženy. Ďakujem vám pekne pani predsednička, ďakujem takisto komisii za tento návrh. Je to zriedkavý návrh, kedy eh, tento, je tento problém na trhu práce a máme ho upraviť a, a týka sa to vlastne práv žien. Myslím si, že toto je potrebné oceniť. Je to fakticky tak, že um, do, že materská dovolenka vlastne to sa týka žien. Žena, ktorá má, e, e, ktorá má deti, má problém venovať sa svojej práci, pričom muž, ktorý má deti, nemá tento problém. Toto je skutočný návrh, ktorý je veľmi dôležitý práve z perspektívy práv žien. Ženy sú, čo sa týka kultúry, kultúry, ako keby tak zodpovedné za e, udržanie rodiny, ale zároveň sa im negarantuje. A teraz e, nehovorím e, ani o tom, že sa to nevždy počíta do dôchodku, keď sa, keď sa starajú buď o deti alebo o členov rodiny. Ženy musia pracovať a preto je potrebné umožniť im práca, prácu a nejakým spôsobom eliminovať tie bariéry, ktoré sa im kladú do, do cesty. Veľmi e, zriedka e, sa tu vlastne hovorí o neprenositeľnosti tejto dovolenky. Toto je jeden z kľúčových aspektov e, práve z perspektívy a práv žien. Je to jeden z najdôležitejších bodov celého toho návrhu. Prečo? Preto, lebo práve žena aj muž nemajú rovnocené postavenie na trhu práce a sú previaz, je to previazané s rôznymi, s rôznymi právami na rôzne druhy dovoleniek pri starostlivosti o e, členov rodiny. E, zamestnanec napríklad v podstate e, vidí u muža, ktorý má deti, že je lojálny a že sa kladne stavia k životu, ale keď má žena deti, tak sa považuje za rizikovú osobu, pretože Eh, je tam fakt, že bude sa bude brať očerky a nároky na, na takúto na, na očerku napríklad, ktorú má žena, tak to by sme mali eh, urobiť aj pre mužov a urobiť to tak, aby tak ženy ako aj muži zrealizovali svoje práva eh, v tomto aspekte rovnako. A potom bude to prerozdelenie na trhu prácu spravodlivejšie. A ten, tá otcovská dovolenka, o ktorej sa tu hovorí v návrhu, to je tak takisto veľmi dôležité. Dôležité pre rodinu, pretože angažované odcovstvo je vlastne evolučne nová záležitosť, nový aspekt a pod, je to podpora len pre rodinu, ale aj preto, lebo deti potrebujú obraz otca. A predovšetkým aj preto, že sa vyrovnávajú e, potom atribúty e, ko, e, žien a mužov e, na trhu práce. A Záverom mi dovolte eh, povedať ešte jedno, že dúfam a verím, že práca na touto na tejto smernici bude veľmi dobré. Určite tu máme body, o ktorých budeme e, diskutovať. Tá neprenositeľnosť, e, ktorá je taká diskutabilná, dôležitá pre e, ženy. E, tu je zo so pár otáznikov, pretože treba povedať, že na jednej strane je skutočne dôležité, aby e, otcovia mali takisto e, právo na, nezávislé právo na takúto dovolenku a na druhej strane je dôležité takisto, aby rodičia mali spoločne túto dovolenku, pokiaľ je to dieťa malé, aby sa časť toho rodičovského, e, tej rodičovskej dovolenky e, môže byť využívaná súčasne. To znamená, že rodičia sú spoločne na tej rodičovskej dovolenke a starajú sa o svoje dieťa. My, pokiaľ budeme mať tú neprenositeľnosť úplnú, tak takáto opcia sa tým eliminuje od začiatku. E, dovolte mi takisto povedať, že sa veľmi teším, že tá predchádzajúca smernica sa nahrádza e, ambicioznejším návrhom, ale e, je tu v podstate otázka na to, čo to znamená minimum. Komisia môže e, hovoriť o spoločnom menovateli, o takom, ale je potrebné, aby sme ten spoločný menovateľ mali čo najmenší a niečo najväčší. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A pani Blenkevišute, nech sa páči. Ja som to, to, to som neplánovala spraviť, pretože za skupinu socialistov a demokratov už vystúpila Maria Arena, ktorá vlastne jasne vytýčila, aká je naša pozícia k tejto téme. Ja som sa len hlásila o slovo, aby som možno vysvetlila, aby som si vysvetlila tri témy s komisiou, tak pevne verím, že teraz na to mám príležitosť jednoznačne, ale teraz hovoríte za výbor FAM a nie za výbor ENVY. Dobre, ja teraz e, som si dal tento rečnícky čas, tak potom musíte počkať, potom musíte počkať. Ospravedlňujem sa, takže vy nahrádzate ja som takisto prišiel neskôr a nezúčastnil som sa na celej diskusie. Ja som z výboru FEM, ale nechcem tu byť hovorcom výboru FEM. Avšak jedna otázka, na ktorú by sme sa mohli zamyslieť, pretože tú diskusiu, ktorú vnímam, je zlúčenie profesijného a rodičovského života. Máme samozrejme tu právo na dovolenku rodičovskú a tak ďalej, a tak ďalej. Uvediem jednu problém, ktorý je takisto dôležité. Ďakujem za to, že komisia predniesla tento text, ktorý sa teda týka hospodárskeho rozmeru. Konjunktúra ekonomická, ktorá bola e, skúmaná v rámci ankety, Máme tu všetky kategórie, ktoré boli zastúpené. Otázka bola nasledovná. Chceli by ste mať väčšiu zodpovednosť na vašom pracovnom poste v zamestnaní? 70%, 79% či muži alebo ženy povedali, nie. A argument, ktorý uviedli, bol ten, že mali obavu, že miera zodpovednosti v rámci podniku by mohla práve poškodiť toto zlúčenie súkromného a pracovného života. A vlastne už teraz veľa zamestnancov má veľké obavy pred týmto. To znamená, je to aj v hospodárskom záme aby sme našli dohodu, aby sme tu mali takéto zlúčenie pracovného a súkromného života. A chcem vám povedať, že myslím, že sa nemýlim, keď poviem, že nová generácia, mladí ľudia sú jednoducho oveľa ďalej ako my, keď hovoríme o tomto e, posvetnom mieste zlučiť posvetnom probléme zlučovania života pracovného rečovského, ja si myslím, že mladí majú pravdu. Thank you, uh, e, Mr. Ďakujem pekne, pán Gerike tu nie je. Pani Beatrice Besera tu takisto nie je. Kosta, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Srdečne ďakujem predovšetkým komisie, komisii za túto informáciu. Myslím si, že máme pred sebou jeden z najdôležitejších textov pred sebou um, je, uh, eh, hovorí mi tiež o živote a úprave života pre um, opatrovateľov a pre rodičov a ich rodinných príslušníkov. Uh, v minulom roku sme tiež uh, hovorili o tom a vtedy sme od komisie eh, si vypočuli, že táto smernica je, tak povediať, pipeline, že, je, že sa na nej pracuje, ale žiaľ, musíme konštatovať, že táto, tento nový návrh smernice Eh, obsahuje, alebo mal by obsahovať rôzne aspekty, eh, ktoré um, napríklad do tej smernice o materskej dovolenke, alebo ju dokonca nahradiť, ale uh, v podstate ten návrh je za tými očakávania, ktoré sme mali. Myslíme si, že um, keď si pozriete iné predpisy v Európskej únie, napríklad v oblasti sociálnych práv, pracovných práv pre občanov, tak a e, potom si kladiem otázku, môže nám tu komisia e, možno aj povedať, ako vidí tú rodičovskú dovolenku, ako ju chce zabezpečiť pre eh, tých eh, zamestnancov, ktorí majú povedzme len dočasnú pracovnú zmluvu pracovnú zmluvu na dobu určitú. Ja si kladiem otázku, či to nie je v podstate nevýhodné vy týmto návrhom chcete na jednej na jednej strane dostať pod jednu strechu je súkromný aj pracovný život, ale na druhej strane v podstate e, vlastne e, rušíte, rušíte tie vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Teda ako sa to dá um, zrovnovážniť, pokiaľ uh, pracovný život nebude podliehať žiadnym pravidlám, tak uh, sa nebude uh, to dať nejakým spôsobom porovnať alebo vyrovnať so súkromným životom. životom. Takisto si musíme povedať, že nie je dobré, aby sme sa klamali um, materská dovolenka sa skutočne týka väčšinou len ženy a je to v princípe, že tým pádom vypadá vás trhu práce. V súvislosti s mm, rodinným životom, s rodinou, mm, a tu chcem povedať asi toľko. existuje existuje, existujú, existujú také veľmi slabé e, rodinné konštelácie v spoločnosti, ktoré je potrebné chrániť. E, tu myslím teraz na rodiny, kde napríklad žijú buď rodičia alebo deti s istým s istými obmedzeniami. Ehm, e, myslím tu teraz na situácie kde ide napríklad o odškodnenie, ale podľa toho, a podľa čoho, podľa čoho napríklad sa bude odškodňovať? Podľa bulharského práva alebo podľa luxemburského, uh, luxemburskej dohody? Ďakujem. Ďakujem pekne. Ernest Urtasun, nech sa páči, tu nie je. Daniela Ajuto, FDD, tiež tu nie je. Milan Trošinský z ENF. Tiež tu nie je. Dobre. V poriadku. Teraz môžeme prejsť na zapísaných rečníkov. Pani Jongerius, nech sa páči. Ako som už hovorila, eh, politické stanoviska už boli povedané, ja len rozmýšľam nad tým, aké tri základné výsledky vyplývajú z tohoto návrhu. Tento návrh sám o sebe v prvom rade hovorí o odmeňovaní počas dovolenky, počas rodičovskej dovolenky alebo otcovskej dovolenky na úrovni pn -ky. Ale otázka, e, rozmýšľa Európska, alebo tá, teda myslí si Európska únia, Eh, alebo mal odpoveď na to, kto za to má platiť. Pýtam sa to preto, lebo pochádzam z krajiny, kde pn počas prvých dvoch rokov choroby znáša zamestnávateľ. To je situácia v Holandsku. A oni sa pýtajú, že prečo to máme znášať my, prečo to máme platiť my. Inými slovami, chcem iba nejaké uistenie z vašej strany, že tu hovoríme o úrovni kompenzácie a nie o tom, kto bude zodpovedný za e, túto kompenzáciu, lebo môže dôjsť napríklad aj k tomu, že za to bude platiť kolektívne sociálne poistenie. To je jedna z tých otázok, ktorú mám. Druhá otázka, ktorú mám z mojej strany je, či môžete urobiť aspoň nejaký odhad alebo predpoklad toho, aká bude odpoveď na úrovni rady voči tomuto návrhu lebo počujeme niektoré veľmi znepokojivé signály o členských štátoch, ktoré už vlastne vytvárajú nejaké podobné vlastné alternatívne konštrukcie, hoci je ťažko povedať, že či reálne môžeme hovoriť o niektorých európskych politikoch ako ľuďoch, ktorí zmyšľajú rovnako. Takže na to sa chcem spýtať, moja tretia otázka je, že ak budeme úspešní v tejto zložke, Znamenalo by to, že budete potom predkladať aj návrhy o e, materskej dovolenke, že teda predložíte toto na rokovanie. Pán Martin, vy ste už vystupovali svoje 3 minúty. Nie ste znova na zozname rečníkov, len to chcem upresniť. Dobre, Dobre, tým si myslím, že sme vyčerpali zoznam rečníkov. Povedala by som pár slov ešte ja. Pani Šojdrova. Pani Šojdrova, nech sa páči. Ďakujem pekne za udelenie slova. Len stručne domnievam sa, že tento návrh ako celok je veľmi dobrým príspevkom a reakciou Európskej komisie na tú situáciu, ktorú tu máme a, a naozaj pomáha zladiť pracovné rodičovské povinnosti ja to vnímam veľmi pozitívne. Podľa mňa pre otca 10 dní je veľmi ambiciozne. V Českej republike sme dali 5 dní a to bolo dosť problémové, takže naplniť túto ambíciu 10 dní bude veľmi náročné. Aj napriek tomu si však myslím, že je to dobrý úmysel. Rodičovská dovolenka 4 mesiace je neprenositeľné, rovnako si myslím, že je to návrh, ktorý sa oberá dobrým smerom a to až do veku 12 rokov to isté platí aj o dovolenke pre poskytovateľov starostlivosti. A čo sa týka tej žiadosti o flexibilnú alebo zníženú pracovnú dobu, tak rovnako aj tento návrh vítame ako niečo, čo je veľmi užitočné, a to predovšetkým pre rodičov malých detí. E, vítame tam aj tú poistku, ktorá je v odseku 8, e, ktorá hovorí o adekvátnom príjme členské štáty, tým musí byť jasné, že nejde o symbolickú odmenu, ale že ide o adekvátny príjem, ktorý súvisí s nemocenskými platbami, teda príspevky. A to je odpoveď všetkým tým, ktorí sa pýtajú, z čoho to bude platené. Bez pochyby to bude rozhodnutie členského štátu a bude to práve v intenciách toho, ako sa členské štáty rozhodujú o vyplácaní nemocenského. Čo sa týka flexibility práce, tam vidím istú otázku, najmä ohľadom eh, sociálnych partnerov, najmä odborov. To môže byť aj otázka pre mojich kolegov v Českej republike, keď sme chceli zaviesť home office, tak to boli najmä odbory, ktoré boli proti tomu. Najmä sa bránili tej povinnosti zamestnávateľa umožniť takýto home office. Takže ja to považujem za veľmi správne opatrenie. Som rada, že tu bolo zahrnuté a myslím si, že samozrejme bude tu prebiehať aj istý boj, isté napätie so sociálnymi partnermi, najmä zo strany odborov môžeme očakávať isté napätie, ale musím povedať, že ma aj trochu mrzí, že práve v tejto téme odbory kládli odpor. Ďakujem pekne, ešte ja poviem pár slov. Som zo Švedska a je známe, že máme veľmi dobrý systém rodičovskej dovolenky. Keď u nás prebiehajú diskusie v Bruseli, vo Švedsku alebo kdekoľvek inde. Ja sa častokrát stretávam s argumentom, že zamestnávateľia, teda zo strany zamestnávateľov, že sa im to nepáči, pretože uvádzajú teda, že by nemali nejaký hospodársky prospech z toho, na to, aby takýto systém uplatnili. Z môjho uhla pohľadu je to také krátko zraké, čo do prístupu, pretože vlastne otcovská dovolenka nemusí mať pozitívny dopad na nejaké zárobky kvartálne, ale z dlhodobého hľadiska to má veľký dopad práve pre úspech podnikov, na to, aby si ponechali talenty, aby tam mali ženy, na to, aby mali e, určitú mieru prospechu pre zamestnancov. A moderné podniky si to uvedomujú, ako aj pani komisárka Jourova to povedala, keď prezentovala tento návrh. Podniky ako napríklad IKEA vlastne zoširo, podporujú takéto e, ocovské dovolenky a veľká sila švedského hospodárstva spočíva v tom, že my umožňujeme tak otcom ako aj matkám skombinovať rodinný život so pracovným životom a vlastne výskumy samotné poukázali na to, že zlepšenie rodovej rovnosti má pozitívny dopad na HDP. E, parent, otcovská dovolenka vlastne ako taká investícia, takže to je aj hospodársky argument, ktorý podľa môjho názoru e, sa musí spomínať, pretože ho málo počujeme. A je výborné samozrejme mať deti, je to krásne. A my ako matky a otcovia chceme stráviť čo možno najviac času s deťmi, ale to vlastne nie je ten kameň úrazu. Ja som porodila svoju druhú dceru, keď som mala 44 rokov a bola som ministerkou v švedskej vláde a myslím si, že moja dcera je na poriadku, ja mám dobrého manžela a Mám a že ja som takisto veľmi tvrdopracujúcou poslankyňa takto parlamentu ako aj ostatní. A vlastne ide tu iba o nejaké staré hodnoty, keď hovoríme o zlučovaní pracovného a rodinného života takom zrelom, takým zrelým spôsobom, Myslím, že to by prinieslo veľa pre politiku, pre mužov, pre ženy a pre rodiny samotné. Dobre, takže po týchto slovách si myslím, že tu je viacero otázok, ktoré eh, musí teraz komisia zodpovedať a budú sa teraz venovať detailom, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, ďakujem pekne za všetky tieto pripomienky a vyjadrenia, ktoré odzneli. Myslím, že bude veľmi ťažké poskytnúť teraz nejaké dodatočné informácie, možno aj na základe toho, čo ste práve povedali, ale možno by som sa o to aspoň pokúsil. Moji kolegovia, ktorí sú z DG Just, Just môžu ma možno doplniť. Myslím, že je veľmi zaujímavé, keď sa na tú diskusiu pozrieme, že je tu skutočne široká zhoda v tom zmysle, že je pred nami výzva a sú tu určité bariéry, ktoré stoja v ceste na to, aby sme, aby sme túto situáciu zlepšili. Takže je tu určitá potreba ďalších krokov a myslím si, že nikto sa nevyjadril v neprospech týchto riešení. Máme tu viaceré výzvy, pokiaľ ide o trh práce, zamestnanosti, vidíme tu nejaké pozitívne trendy, vidíme, že vlastne aj otcovia si berú určitý častkový úvezok na to, aby sa mohli venovať svojim deťom. A preto komisia navrhla tento ambiciózny balíček zo súladenia rodiny a práce. Ide nad rámec teda tých nástrojov, ktoré má v rámci rečovskej dovolenky a sú tu obsiahnuté aj niektoré nelegislatívne nástroje, netreba na to zabúdať, predovšetkým pokiaľ ide o prístup k e, zariadeniam starostlivosti. Máme to obsiahnuté vlastne v tom vyhlásení komisie. To je vlastne taký doplnok k tomuto prístupu. A Myslím si, že to je teda investícia, ktorá vlastne sa prejaví do konkrétneho prospechu pre rodičov, rodičov s deťmi, na to, aby sme mali lepšiu vyváženosť medzi rodinným a pracovným životom. A toto by sa malo prejaviť, že by bola aj väčšia zamestnanosť. Máme tu viaceré formy eh, zmluvných vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Môže to byť samozrejme na prospech aj firie, možno v tom duchu, že tu môžu byť zvýšené trendy produktivity, alebo ponechanie si talentov, alebo lepšie zosúladenie flexibility na pracovisku. A toto bude mať pozitívny dopad aj na verejné rozpočty, ale samozrejme nesmieme zabúdať na to, že sú to krátkodobé náklady, ktoré sú s tým spojené a treba takisto zobrať do úvahy aj to, že tieto krátkodobé náklady sú graduálne, pretože keď sa pozrieme na krajiny, ktoré sú úspešné, vidíme, že sa to nepodarilo dosiahnuť za jeden deň. Treba to jednoducho, treba s tým počítať. Vidíme teda, že to je na úrovni kompetencií členských štátov rozhodnúť sa, akým spôsobom budú túto situáciu riešiť a to nikto nespochybne. Možno pár slov, pretože ste hovorili napríklad o niektorých otázkach, pokiaľ ide o tú prenosnosť, neprenosnosť alebo adekvátnosť tých poplatkov, príspevkov, to je možno jeden z tých blokov tej iniciatívy a je to veľmi dôležité. Očakávame, že vzídu z toho nejaké pozitívne vyhliadky čo do zamestnanosti práve pokiaľ ide o dlhodobý dopad, ale aj keď tu bude neprenosnosť, tak jednoducho je to na úrovni rodiny prijať rozhodnutie, že kto využije túto možnosť, a to bude neprenosné. Takže treba jednoducho rešpektovať aj to rozhodnutie tých rodičov, ako si zorganizujú rodinný život a treba s tým počítať v rámci ich volieb, keď e, rodina očakáva dieťa. A pokiaľ ide o opatrovníkov, viacerí z vás to už povedali, to sú to určité ustanovenia, ktoré podporuje aj opatrovníkov v rámci domácnosti. Nede tu o náhradu nejakej formálnej starostlivosti, predovšetkým z dlhodobého hľadiska. Takže Možno predtým, než ešte odovzdám slovo mojim kolegom, tento balíček môže vzbudiť pozitívnu zmenu v členských štátoch smerom k lepšiemu zosúladeniu práce a súkromného života, aby sa preklenula tá priepas, ktoré sú tu vlastne tie výzvy, ktoré sú ešte stále pred nami. Ďakujem veľmi pekne, možno by som mohla doplniť pár vecí k tomu, čo tu bolo dnes spomenuté. Takže čo podľa mňa, ako si to aj povedali vy, pán spravodajca, čo je záujem malých a stredných podnikov a že treba samozrejme dbať aj o záujmy malých a stredných podnikov. My sme sa snažili, teda aspoň v tomto návrhu, takýmto spôsobom postupovať. Myslím, že ten kontext, ako to povedali viacerí, je veľmi jasným kontextom, v rámci ktorého my v našej spoločnosti, treba povedať, že máme starnúcu spoločnosť, máme veľmi nízku mieru pôrodnosti, takže máme určité výzvy na trhu s prácou a ponechávanie si tých talentov, to je takisto otázka, ktorá bola spomenutá a preto vlastne, ak si to uvedomíme, tento propočný efekt, či to bude mať dopad na malé a stredné podniky, ja si nemyslím, pretože vlastne bolo to aj nedávno v novinách tu v Belgicku spomenuté, že veľké podniky ako napríklad Microsoft alebo AXA Insurance už majú dovolenky rodičovské, ktoré idú nad rámec toho, čo požaduje zákon, pretože oni vedia veľmi dobre, že si chcú ponechať pracovnú silu a vedia veľmi dobre, že čo pomôže pri ponechávaní si dobrých kvalitných pracovníkov. Takže to je prvá vec. To znamená, ak chceme byť efektívni, účinní v našich návrhoch, tak musíme začniť aj malé a stredné podniky. Malé a stredné podniky zamestnávajú dnes v Európe, oni sú predsa chrbtovou kosťou nášho hospodárskeho systému, pretože zamestnávajú viac ako 80 všetkých zamestnancov. Ak by sme tieto vynechali, tak vlastne by sme sa nedopracovali k nášmu vlastnému cieľu, takže aj v záujme malých a stredných podnikov v kontexte tohto meniaceho sa trhu spracujú, aby tieto pravidlá boli aplikované aj na nich. A prečo? pretože kde by sme jednoducho našli zamestnancov? Sú tu dve možnosti vzhľadom na ten celkový kontext a demografický vývin. Buď to bude imigrácia ako riešenie, alebo využijeme do plnej miery potenciál pracovnej síly, ktorú máme a máme tu polovicu populácie. Je tu veľký potenciál, veľmi vysoko vzdelaný potenciál, ktorý môžeme využiť a toto je vlastne to, čo je za týmto návrhom a musíme sa o to pokúsiť aj to takisto aj v záujme malých a stredných podnikov z dlhodobého hľadiska. Čo sú teda potom tie náklady, ktoré by mohli byť vznášané? Chcela by som objasniť, a toto je takisto aj odpovedou na otázku pani Jongirius, tá smernica, nestanovuje vôbec, alebo náš návrh vôbec neuvádza, že tieto návrhy musia byť znášané zo strany podnikov. My vieme, že sú tu veľké rozdiely, pokiaľ ide o členské štáty ohľadne toho, ako tieto náklady sociálneho zabezpečenia sú znášané. Takže čo robíme v tej smernici? My sme si stanovili mieru, mieru, ktorá je na úrovni národnej, to je vlastne národná miera vyplácania e, chorobného, my nepre, nepostupujeme preskriptívne, že kto bude platiť a kto nebude platiť. A v tých členských štátoch, kde sa dovolenky vyplácajú, tak tam je vyváženosť medzi tým, čo platia zamestnávateľia a čo platia, čo platí sociálka. A keď tieto, keď ide o dlhšie dovolenky, napríklad rodičovská dovolenka, to je dlhšia dovolenka, neviem to teraz o tých kratších, tak nie sú v plnej miere platené zo strany podnikov. To treba povedať jasne. Možno je tu také očakávanie, že keď členské štáty budú implementovať túto smernicu do národných zákonov, tak takisto nájdú tú mieru vyváženosti na národnej úrovni ohľadne toho, či sa niečo bude platiť zo strany podnikov a čo potom bude spadať na plecia verejných výdavkov. Takže to je prvá vec, to treba povedať. Táto smernica neuvádza, že toto musí byť vyplácané zo strany podnikov. Po druhé, aké sú tie, ďalšie, aké sú tie náklady teda odhľadnúť teda od tých e, platieb za dovolenku. Sú to organizačné náklady. Musíte nahradiť kolegu. Možno budete musieť reorganizovať časti aj prácu. Tu sme sa teda snažili v tomto návrhu zabezpečiť, aby tu bolo čo možno najmenšie bremeno. Napríklad pokiaľ ide o otcovskú dovolenku, tak tu sme umožnili podnikom, aby mohli povedať, ak žiada zamestnanec o otcovskú dovolenku, tak môže sa povedať, že toto nie je správny čas, máme problémy, napríklad pokiaľ ide o fungovanie podniku, mohli by ste si to vyčerpať neskôr, takže je tu možnosť pre zamestnávateľov takto oddialiť túto otcovskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku. A takisto pokiaľ ide o požiadavky o flexi, flexitime. Môže sa to znížiť, môže sa povedať, že toto momentálne nevie. Napríklad, keď pracujete v pekárni a každé ráno tam musí byť niekto na to za pokladnicou. Takže možno pre takýto malý mikropodnik to môže byť komplikované, ale ten návrh je veľmi flexibilný zamestnanec môže odmiet, zamestnávateľ môže odmietnúť, ak to jednoducho nespadá do pracovného programu daného podniku. Takže skutočne sme sa snažili napríklad, keď je taká situácia, že to nemusí byť v písomnej podobe. Takže my sme venovali veľkú pozornosť týmto problémom a prizývame vás na to, aby ste tieto ustanovenia pozorne prečítali, ak tu je samozrejme priestor pre ďalšie úvahy, tak môžeme sa tomu venovať, ale snažili sme sa skutočne o to, aby to bolo čo možno najmenej zaťažujúce. Takže to je prvá vec, ak to tak môžem povedať, pokiaľ ide o malé a stredné podniky. A takisto sa tu spomenulo, nie som tu teraz už celkom istá, že kto to povedal, možno pani Kozlovská, že vlastne v podstate v súčasnosti niektoré členské štáty, tam je celkový balíček, e, paušálny balíček dovoleniek a vlastne sú to rodiny, ktoré si e, ktoré sa rozhodujú, akým spôsobom tú dovolenku využijú. Samozrejme, my nechceme túto flexibilitu nejako znižovať, ale na druhej strane e, dať otcovi neprenosnú časť dovolenky, to má dopad, pretože v tých systémoch, kde si rodiny rozhodujú, že kto vyčerpá tú dovolenku, tak čo vidíme v realite? Že rodina si jednoducho nemôže dovoliť, aby to bol ten hlavný zárobkovo činný človek v rodine, pretože by sa vlastne prišlo o takýto príjem. Takže častokrát je to vlastne ten menej zarábajúci člen rodiny a v súčasnosti v reáli je to častokrát hlavne žena. A to je jednoducho realita. A preto je to taká skôr falošná diskusia, keď hovoríme o nejakej flexibilite rodín, keď hovoríme o tom, že rodiny sa rozhodnú samotné, ale častokrát je to práve manžel, matka, manželka, žena, ktorá berie túto dovolenku, preto chceme túto, toto obdobie, ktoré bude vyčlenené pre otcov, oni budú mať takéto individuálne právo neprenosnej dovolenky, môžu sa rozhodnúť ju vyčerpať alebo nie, ale nemôžu ju preniesť na matku dieťaťa. A potom na záver, tu ešte odznela otázka ohľadne toho, že či sme úspešní v tejto téme. My navrhujeme revíziu smernice o rodičovskej dovolenke. Táto iniciatíva vlastne, už to bolo vysvetlené aj zo strany pani Areny, my sa tu držíme tých rokovaní, ktoré tu boli v rámci rodičovskej dovolenky. Komisia teraz poskytuje taký širší koncept kde bereme do úvahy celú rodinu. O tomto vlastne aj ten návrh. V súčasnosti nepočítame s tým, že by tu bola revízia smernice o materskej dovolenke, pretože tie diskusie preukázali v predchádzajúcich návrhoch, že väčšina z tých záruk a zábezpek a práv sú ponechané, ale čo chýba je skôr to, tá vymožiteľnosť alebo implementácia týchto práv a práve v tom komunike v oznámení komisie o vyváženosti rodinného a pracovného života máme konkrétne kroky, ktoré majú za cieľ zlepšiť vymožiteľnosť súčasných práv týkajúcich sa materskej dovolenky. A toto je niečo, čo sa udeje tento rok. My zorganizujeme niečo také ako seminár alebo workshop, kde prizveme uh, patričné orgány a expertov na to, aby sme diskutovali o tom, ako tieto práva môžu sa lepšie vymôcť v budúcnosti. A pokiaľ ide o vyhliadky na rade, myslím, že je lepšie, ak by sme sa spýtali predsedníckej krajiny. Sú tu diskusie, ktoré tu prebiehajú, to sa, o tom sa hovorí takisto aj na rade, ide o tú neprenosnosť, kompenzáciu dovolenky, mechanizmus dovolenky pre opatrovníkov, to všetko sa tam prerokúva Samozrejme, sú tam niektoré krajiny, ktoré majú rovnaký názor, kde sa zgrupujú. Dúfajme, že teda majú pozitívny pohľad na to a uvidíme, ako bulharské predsedníctvo v rámci tejto témy sa toho zhostí, má veľké ambície, takže uvidíme, aké výsledky budú v rámci tohto predsedníctva. Ďakujem, to je všetko. Ďakujem veľmi pekne vám všetkým. Mám nejaké otázky? Pán Martin, máte nejakú otázku? Nech sa páči. Ďakujem pekne. E, chcem sa teda iba vrátiť k tomu, čo ste práve opisovali. Nebudú to platiť podniky, ale budú to platiť verejné financie. Je správne, teda uh, pochápem to, čo ste hovorili a nadvezujem na to, čo hovorila Agnes. Teraz už naozaj chápem, prečo tu je blokačná menšina vrátane Francúzska, všetky členské štáty vrátane e, Francúzska prijali nevyhnutné kroky na to, aby sa znižila cena práce. A smernica o e, rovnováhe medzi súkromným a pracovným životom by jednoducho nemala mať vplyv na cenu práce. Ale zároveň vidíme aj to, že členské štáty sú na dnes v deficite. Nikto nemôže investovať, nikto nemá voľné prostriedky Takže ak tu jednoducho nebudú zamestnanci, ak tu nebudú verejné financie, kto to bude ťahať, kto to bude financovať? Hrozí, že to v konečnom dôsledku budú platiť samotní zamestnanci alebo zamestnankyne. Kto bude platiť za túto rovnováhu? A ja teda osobne radšej nechám svoje miesto, keď si to budem môcť dovoliť, alebo budem robiť niečo iné. To je naozaj taká snaha o kvadratúru kruhu ako to chcete spraviť? Komisia by mala byť primerane odvážna a ofenzívna. Mala by povedať, že dobre, tak my presadzujeme, aby každý štát, ktorý to podporí z verejných prostriedkov, tak e, tieto náklady budú odpočítané od jeho verejného deficitu. To je bolo niečo inovatívne, aby ste to neurobili. Chcete sa pokúsiť odpovedať na túto otázku, alebo skôr poznámku, alebo čo to bolo? Ďakujem pekne, áno, samozrejme, že tieto peniaze musia odniekaľ prísť, to je veľmi jasné. A je jasné, že to má byť buď e, určené na národnej úrovni, či to budú verejné zdroje, alebo to budú súkromné zdroje. Ale ako som už hovorila, väčšinou v prípade dlhodobých nemocenských alebo dlhodobých absencií e, do toho vstupujú skôr verejné zdroje. Ako to vnímame my, respektíve ako my vyzývame členské štáty, aby sme to pozreli, podobne ako hovoril pán predseda, je to, že nevnímajte to ako otázku nákladov, ale vnímajte to ako otázku investícií. A to je práve to, čo sme sa snažili dosiahnuť v dopadovej analýze. Ukazujeme na to, že dlhodobo toto bude mať aj pozitívny dopad na HDP a zároveň aj na verejné zdroje. Ale samozrejme je to skôr taký dlhodobý efekt, ktorý môžeme očakávať. Dovolte mi k tomu ešte doplniť pár slov na to, čo tu vidíme. Jeden z tých rozmerov, ktoré môžeme vidieť aj v rôznych členských štátoch, ktoré už mali nejaké skúsenosti v tejto oblasti, um, ktoré implementovali tieto reformy, že vlastne tá zmena sa nedieje z jedného dňa na druhý. Um, nemôžete prejsť z nula na 30-percentný nábeh z roka na rok. To trvá istý čas. Takže takáto analýza nákladov a ziskov Ehm, tak tá musí brať do úvahy dlhodobé dynamiky a dlhodobé trendy. A samozrejme, že sú isté ehm, trendy a dynamiky, ku ktorým dochádza a toto je taký typ postupného ehm, nábehu a postupu, ktorý, ktorý sa deje. Dobre, týmto považujem stretnutie za ukončené. Zdá sa, že sme mali naozaj veľa stretnutí. Ešte stále tu nejaké otázky sú. Some would answer your question <laughs> with, with the answer taxes. Vy ste mali otázku ešte na dane. A tí, ktorí majú vyššie platy, majú vyššie dane. A tí, ktoré majú nižšie príjmy, štáty neplatia také veľké dane. To je jednoducho progresivita zdaňovania. Tak sa buduje spoločnosť. Dobre. Yes. Dobre, všetkým vám chcem poďakovať za to, že ste zapojili do tohoto stretnutia. Som veľmi rada, že sme mali eh, tak veľkú účasť na a to napriek tomu, že sme e, to trvalo teda mnoho hodín, keď sme sa dostali k tejto veľmi dôležitej diskusii o rovnováhe medzi rodinným a pracovným životom. Chcem všetkým poďakovať za prítomnosť na stretnutí a som si naozaj celkom istá, že táto diskusia rozhodne nebola posledná k tejto téme. Všetkým ďakujem pekne. Meeting is adjourned, nie? Či čo? To nepovieš. A teraz máme čakať, kým nám to niekto